Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, kolegovia, takže môžeme schváliť našu verziu programu. Nemáme žiadne nové oznámenia. Dokumenty máte na e-meetingu, sa prenáša na internete. Začneme prvým bodom, to je výmena názorov ohľadom správy z vlastnej iniciatívy o stratégii jednotného trhu. Požiadal by som kolegyňu Laru Komi, aby to zahájila. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň všetkým aj kolegom, aj vám. Dnes začíname s novým postupom, s výmenou názorov, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Už som sa e, rozprávala o, o tejto téme s kompetentnou komisárkou a prebrali sme to aj so službami. K samotnému téme 25. januára predložím návrh správy. 27. januára bude vypočutie, ktoré organizuje EPP koncom februára, ďalšie vypočutie, ktoré organizuje IMKO. 25. januára je termín na pozmeňovacie návrhy v, do marca zanalizujeme tieto návrhy, aby sme v apríli mohli hlasovať a v máji na plene. Tento timing je veľmi nabitý a preto treba čo najlepšie využiť e, tento čas. K samotnej veci. Mm, dokončenie jednotného trhu bol vždy kľúčovým bodom záujmov tohto výboru. Junckerova komisia vyvinula významné aktivity, ktoré by sa mali viac implementovať. Je prioritné realizovať inovačné opatrenia na posilnenie konkurencie schopnosti firiem, hlavne MSP. Tomu sme venovali veľkú pozornosť. Vytvorenie novej, eh, ekonomické, nového ekonomického prostredia, hlavne pre startup pretože oni predstavujú našu priemyselnú sieť a môžu vytvárať nové pracovné miesta, hlavne vtedy, keď je taká vysoká nezamestnanosť mladých v Európe. Zanalizovali sme tiež, čo mienime urobiť pre MSF a inovatívne startup, a aby nedošlo k nejakému chaosu v našom úsilí. Poprvé, národné fiškálne režimy. Zatiaľ je to prekážka pre vnútorný trh. Firmy sa potýkajú s veľkými problémami, keď chcú pracovať v inom členskom štáte a my máme povinnosť sa snažiť harmonizovať fiškálne režimy. Som si vedomá, že vzhľadom na to, že nemáme politickú a fiškálnu úniu, tak je to zložité, ale môj prvý krok a návrh je, čo by sme mohli urobiť je zaviesť mm, jednotnú daň v e-commerce a to by bolo v kompetencii výboru prísť s týmto návrhom. Ďalšie vylepšenie prístupu e, k EU fondom pre MSP, zjednodušiť procedúry a tak e, podporiť aj jednotlivých živnostníkov, uľahčiť startupom a MSPM MSP možnosť eh, komunikovať medzi nimi. A na to potrebujeme lepšiu úpravu a zadefinovať jasné ciele v legislatíve, pretože síce máme užitočné smernice, ale veľmi často sa v členských štátoch eh, často neaplikujú napríklad o verejnom zaobstarávaní či iná Mm, aj moje individuálne úsilie už bolo aj v minulom volebnom období mm, nastojiť na tom, že jednoducho nemôžeme dovoliť, aby e, v EÚ boli nezaplatené faktúry z európskeho rozpočtu a musíme samozrejme naznačiť e, eventuálne riešenie, napríklad kompenzáciu Takže kompenzácie sú podľa mňa, to je výborný nástroj, ktorý by sme mali zaviesť. Smernica o službách je veľmi dôležitá, keďže nemáme harmonizáciu celého systému členských štátov, je problematická. Ak chceme pomôcť MSP, je potrebné urobiť hĺbšiu analýzu, kde smernica funguje a kde nie a zhodnem sa s komisárkom Service Passport, aby sme mali e, rovnaké pravidlá a dokumenty pre všetkých, keď sa chce vytvoriť nová firma v členskom štáte. Sharing a kolaboratívna ekonomika sú veľmi dôležité, ale musíme zadefinovať kľúčové sektory v určitých bodoch, pretože naďalej to vytvára chaos Štandardy sú pre mňa kľúčové. Je tu jednotný trh, musíme mať jednotné štandardy aj pri typových rokovaniach. Členské štáty by sa mali adaptovať na tieto štandardy, ale ani my v parlamente nemáme jednotné štandardy a preto je tento prístup veľmi dôležitý a treba ho podporovať, hlavne pre MSP. Dohľad nad trhom už viackrát sme povedali, ale hlavne v prípade Volkswagenu musíme už zavrieť túto nešťastnú tému, ktorá je zablokovaná v rade už niekoľko rokov. A tiež potrebujeme vyriešiť otázku značky Made in. Tá, ten článok 7 predsa nemôže byť jediným dôvodom, ktorý blokuje celú tému. Členské štáty naozaj si musia, sa musia pustiť do práce pretože za Made in aj komisia hlasovala. Mrzí ma, že som bola taká rýchla, stručná, ale je veľa tém, ku ktorým by som chcela poznať váš názor. E, otázka spotrebiteľov. Máme rôzne e, náklady, aj pracovné, aj iné na našom jednotnom trhu ak chceme mať konkurencieschopnosť a hospodárskú súťaž, ale to vytvára hospodárskú súťaž v rámci Európy namiesto toho, aby sme ju mali medzi e, kontinentami. Preto musíme účinne e, vyhodnotiť napríklad aj otázku geoblockingu. Nebudem zachádzať do detajlov pri vysvetľovaní aj tieňoví spravodajcovia majú k dispozícii text a veľmi rada si vypočujem vaše pripomienky. Ďakujem. Tak toto je jedna zo správ, ktoré sú veľmi dôležité a z toho jednoduchého dôvodu, že to týka všetkých podnikov a tým pádom aj všetkých spotrebiteľov. Je tu teda celkový účinok na obchod. Riadne fungovanie jednotného trhu závisí od eh, reakcie na integrované E, výzvy. Preto vítam túto správu. Sú tu samozrejme aj plusy, aj minusy. Avšak, čo sa týka pokroku európskej integrácie, tak tu, ten by sme nemali e, považovať za samozrejmy, pretože mm, potrebujeme hospodársky rast, pretože to má dopad na podniky aj na všetkých občanov. Bohužiaľ, mnohých krajín, ako viete, silne populistické, často antieurópske hnutia, ktoré sú proti vnútornému trhu a tomu, čo nám prináša. Takže to je jedna z víziev, ktorým čelíme. Okrem toho, členské štáty musia eh, riadiť najväčšiu migrant, migračnú krízu, a ktorá ohrozuje aj šengenský projekt, ktorý je jeden z projektov, ktoré v podstate umožňuje existenciu vnútorného trhu. Toto všetko vedie k nebezpečnej situácii v Európe a môže to viesť k rozpadu nie len jednotného trhu, ale aj projektu Európskej únie. Myslím si, že jednotný trh má potenciál byť jedným z katalizátorov e, európskeho procesu a môže viesť k lepšej integrácii. Preto vítam skutočnú tú skutočnosť, že komisia zvolila takýto dobrý názov e, hĺbší a spravodlivejší jednotný trh. E, tento názov je veľmi zrozumiteľný, veľmi silný. Avšak trochu sklamaná, že je dostatočná politická vôľa, stižiadavostivosť vytvárať náš vnútorný trh, takže na to je treba dbať. Navrh komisie prepája jednotný trh hlavne s e, hospodárskymi vyhliadkami. Ja si myslím, že aby sme e, znovu obnovili dôveru v európsky projekt, potrebujeme jednotný trh, ktorý e, spôsobí nielen hospodársky rast, ale aj vytvorenie pracovných miest, bude chrániť spotrebiteľa a bude občanom poskytovať aj sociálne a ekologické, environmentálne zábezpeky. Musíme dbať taktiež na dodržovanie základných Eh, sociálnych práv, kde spotrebitelia aj občania sú riadne zaintegrované do toho trhu. Takže mali by sme sa snažiť o implementáciu silnejšieho európskeho hospodárstva, eh, podporovať rast, vytváranie nových pracovných miest a príležitosti a celkovo lepšie života pre európskych občanov. Ďalšia vec ktorá chýba v tejto legislatíve pre jednotný trh, to je riadne uplatňovanie a presadzovanie. Členské štáty nedostatočne uplatňujú a presadzujú legislatívu e, v oblasti jednotného trhu. Nedostačná harmonizácia medzi členskými štátmi a to môže potom mať e, negatívne dopady na európsky občanov a spotrebiteľov a tomu by sme sa mali chcieť vyhnúť. V praxi máme eh, riadne nástroje, aby sme zaručili dobre fungovanie toho trhu, ale v skutočnosti tento trh nefunguje príliš dobre. A pre mňa, alebo z môjho pohľadu, môžeme mnohé prekážky odstrániť len tak, že riadne a plne implementujeme súčasne platnú legislatívu a budeme e, presadzovať taktiež e, e, Európske právo oblasti hospodárskej súťaže. Toto nám taktiež pomôže zaručiť spravodlivú hospodárskú súťaž. Napríklad, čo týka platformiem a geoblockingu, tak tu máme smernice o proti diskriminácii spotrebiteľov a smernicu o službách. Taktiež smernicu o nekalých obchodných eh, praktikách, o právach eh, spotrebiteľov a taktiež o elektronickom obchode. Tie sú potrebné, ale čo potrebujeme je eh, uplatňovať všetky tieto legislatívne akty. A očakávam, že prístup komisie k jednotnému trhu bude ambicioznejší, že budeme vychádzať z pozitívnych výsledkov E, aktov o, alebo zákonov o jednotnom trhu číslo 1 a 2. Potrebujeme konkrétne návrhy aby a systematicky sa zameriavať na lepšie uplatňovanie existujúcich pravidel v praxi a musíme definovať ďalšie kroky veľmi jasne. A preto ďakujem spravodajkyni za to, že vypracovala veľmi dobrú správu. Ďakujem. Ďakujeme Dan Dalton. Ďakujem. Pani predsednička, nuž Náš jednotný trh skutočne to je, to je dôležitý, a, ale ešte zatiaľ nestačí. A keď sa ja tak pozerám na vnútorný trh, tak tu rozmýšľam predovšetkým malé stredné podnikmi, pretože veľké podniky majú prostriedky, ako sa vyhnúť e, rôznym e, prekážkam, ktoré vidíme v Európe, ale často malé stredné podniky končia predtým, než ešte začali. Takže toto je, musíme riešiť a preto gratulujem spravodajkyni, že sa chce sústredovať predovšetkým na e, túto tému. No ale pre vnútorný trh musíme e, pomáhať e, predovšetkým aj spotrebiteľom. No analýza hovorí, že musíme využiť potenciál potenciál vnútorného trhu je asi 1 bilión eur ročne. No a toto by skutočne pomohlo členským štátom, ktoré majú aj rozpočtové problémy. Takže si myslím, že by sme mali byť odvážnejší a taktiež si myslím, že čo týka registračných metód, niektoré z nich sú offline, tak e, nemalo by ich byť určite akých 28 rôznych typov, mali by sa to harmonizovať. A čo sa týka startupov, tak tie niekedy neúspejú, ale z toho sa podnikatelia len pouču, poučia, takže toho by sme sa nemali báť a potom mi to môže pomôcť vytvoriť nový podnik v budúcnosti. Čo sa týka e, ten, to služobného pasu alebo pasu pre služby, tak to je e, dôležité, je to potrebné čakám na konkrétne návrhy, uvidím, ako sa to bude vyvíjať. Čo sa týka e, hospodárstva spolupráce, tak e, tam musíme byť obozretní, pretože pokiaľ budeme vytvárať legislatívu na európskej úrovni, tak tu v podstate hovoríme o jednom z najrychlejšie sa rozvíjajúcich sektorov hospodárstva. Takže som rád, že tu máme európske odporúčania, ale mali by sme byť na európskej úrovni dosť obozretní, pretože by sme nemali byť príliš reštriktívni. Mnohé problémy je treba riešiť na miestnej alebo vnútroštátnej úrovni, takže mali by sme byť flexibilnejšie, čo sa týka tejto témy. No a čo sa týka implementácie, tak súhlasím s tým, čo podala spravodajkyňa Myslím si, že nemá zmysel mať legislatívu, pokiaľ nebude uplatňovaná, presadzovaná a komisia to musí byť proaktívna a spolupracovať s členskými štátmi a riešiť nedostatky jednotného trhu predtým, než e, e dôjde k nejakým súdnym sporom. A čo sa týka oneskorených platieb, tak e, to je no, veľký problém pre mnohé malé stredné podniky. Je dobre o tom hovoriť. Ale čo týka európskych inštitúcií, tak ja by som rád povedal, že taktiež majú problémy s oneskorenými platbami eh, dodávateľom, takže by sme nemali zabúdať na to, že toto je problém, ktorý sa týka aj verejného sektoru, ešte viac než súkromného sektoru. No už pre mňa jednotný trh musí byť prehlbený, ale ide tu aj o hospodárskú súťaž, aj medzi členskými štátmi. Každý členský štát si vytvorí e, vlastnú ponuku, aby pritiahol investorov a podniky. Takže ja by som bol opatrný, čo sa týka harmonizovania e, podmienok v oblasti napríklad elektronického obchodu je, je nebezpečné, aby európska úroveň začala harmonizovať daňové sadzby a začala ich rovno ukladať e, Eh, aj v tejto oblasti. No a keď sa pozriem napríklad len na elektronický obchod, tam máme to nebezpečenstvo, že by sme diskriminovali poskytovateľov rovnakých služieb podľa toho, či ich poskytujú online alebo offline, pretože by tam v podstate boli rôzne daňové sadzby. Takže mm, je treba myslieť na to, že mnohé spoločnosti fungujú aj offline, aj online, napríklad Facebook, Google, tak väčšina z ich ich obchodu je v podstate založená offline, a preto možno prekvapivé. Takže by sme mali byť e, opatrní. Čo sa týka geoblockingu, tak ja som si hovoril, že prenositeľnosť je kľúčová a vítam návrhy komisie, ale musíme byť opatrní, pretože nechceme podkopávať existujúce obchodné modely, ale prenositeľnosť je absolútne kľúčová. Takže to je všetko odo mňa. Vítam aj pripomienky a Teším sa na konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz iné Zuber za, za GUE. Nie je tu. A za zelených. Alebo prepačte ešte ALDE. Je tu niekto za ALDE? Antonis Gorgas? Nie. Takže Julia Reda. Thank you, Chair. Ďakujem, ďakujem aj spravodajkyni za to, že nám poskytla prehľad takých prvých e, myšlienok. Ja sa teším na návrhy správy. No, čo sa týka stratégie dotného trhu, tak vítame ten deklarovaný zámer, že jednotný trh by mal byť hlbší a spravodlivejší. A spravodlivý to je slovo, ktoré by sme mali zdôrazniť. Je to dôležité preto, aby e, spotrebitelia a celkovo občania videli prínos jednotného trhu, aby nemali dojem, že to je prínosné len pre e, podniky a pre kapitál, ktorý sa potom voľne presúva, ale taktiež je to dôležité pre ľudí a pre ich schopnosti, pretože oni potom môžu e, čerpať a mať prínos z no, jednotného trhu. Netreba e, diskriminovať nikoho podľa národnosti alebo podľa miesta, kde prebýva, vrátane geoblockingu na jednej strane máme prípady, kde nejaký obchod je geoblokovaný kvôli legislatívnym požiadavkám, pretože tam nie sú jednoducho dostupné tie stimulily, napríklad pokiaľ spodna, e, malá spoločnosť nemôže e, v podstate e, plniť režim DPH online, tak to je treba riešiť, ale často geoblokovanie nastáva, pretože sa spoločnosti snažia rozložiť trh a mať z toho prínos. No a v tejto súvislosti vítam to, že stratégia jednotného trhu chce riešiť legislatívne opatrenia aj, ich, aj e, otázku e, tej takéto diskriminácie. Čo sa týka balíčka e, obehového hospodárstva, tak je, som rada, že ho máme opäť tu na prediskutovanie, ale vtedy, keď bol stiahnutý tento balík, tak podľa toho, čo podal pán Timmermans, sme mali dojem, že to bolo z toho dôvodu, že komisia potom chcela prepracovať pri s ambicioznejším balíkom, ale to zatiaľ tak nevyzerá. Takže tu by určite parlament e, sa na tom balíčku mal takýmto spôsobom podpísať. Čo sa týka e, hospodárstva zdieľania zdrojov, tak e, tam je dôležité to zapracovať aj e, v súvislosti e, so správou o e, digitálnom hospodárstve, pretože nie, nie je tam vždy o rovnaké platformy, o rovnaké podniky. Mali by sme tam riešiť špecifické problémy, ktoré by tam mohli vzniknúť a ktoré súvisia špecificky s hospodárstvom zdieľania zdrojov. Napríklad tu máme určité teda výzvy pre hospodárskú súťaž, pretože e, hospodárstvo zdieľanie zdrojov vždy funguje e, v takom väčšom množstve a je tam dôležité to množstvo a preto je treba zaručiť, aby e, spotrebitelia nemali k dispozícii len nejakú jednu možnosť, ale aby si mohli voľnejšie vybrať. No a zároveň musíme riešiť situáciu spoločnosti, ktoré oddelenie pôsobia v rôznych sektoroch. Taktiež sú tu určité alebo v oznámení komisie sú určité prvky, ktoré vítame, napríklad čo sa týka e, podpory maloobchodu, a dohľadu nad trhom, e, verejného obstarávania. Máme určité obavy v súvislosti s tým, ako e, sa teda budú uplatňovať práva duševného vlastníctva, je treba, aby sme tam využili nejakú rozumnú koncepciu, aby sme v podstate nešpehovali ľudí niekde v ich spálniach, ale je treba zistiť, kde vlastne dochádza k falšovaniu obsahu. A falšovanie a porušovanie alebo vyrábanie falošných produktov, to nie je vždy to isté. Napríklad, pokiaľ máte nejaké, nejaký liek, ktorý je vyrábaný v nejakom, eh, v nejakom členskom štáte a je trochu pozmenený, ale nezavádza spotrebiteľa, tak je to niečo iné, než nejaký produkt, ktorý sa tvári, že je nejaký iný produkt a pritom zavádza klame spotrebiteľov a tam môže byť napríklad ohrozená zdravie a bezpečnosť mnohých prípadoch je to tak, ale nie vždy, takže tam je to treba rozlíšiť. Samozrejme, keď hovoríme o sprostredkovateľoch, tak e, je tam treba zaručiť riadny postup, aby e, žiadne podniky nemuseli hrať úlohu súdu alebo orgánov presadzujúcich práv. Ďalej, parlament jasne pred pár rokmi zamietol E, princíp patentovaného softvéru, ale v patentovom systéme v Európe samozrejme nastáva určitý vývoj a teraz sa situácia je tam taký, som taký prípad, ktoré sa podobajú už patentovanému softvéru, takže to by sme mali riešiť ďalej. Čo sa týka postupu oznamovania, e, preskúmania a e, pasu pre služby, tak tam je treba nepodkopávať e, právomoci príslušných orgánov v členských štátoch. Samozrejme podporujeme voľný e, pohyb služieb, ale vždy tá cieľová krajina si uplatňuje svoje vlastné pravidlá. A my už sme o tom dlho e, diskutovali v, súvislo, v rámci rokovaní o smernici o službách, a nechceme túto diskusiu znovu otvárať. Podobne, čo sa týka nariadenia v vzájomnom uznávaní, tam je taktiež treba zaručiť, že or, e, orgán dohľadu nad trhom môže si robiť svoju prácu a kontrolovať, či e, tie výrobky sú v súlade s platnou legislatívou. Takže toto sú priority pre moju politickú skupinu a myslíme si, že vo všeobecnosti sa môžeme dopracovať k balíku, ktorý, nám, ktorý všetkým prinesie spravodlivejší a hlbší eh, vnútorný trh aj občanom, aj podnikom. tmavšími stránkami. Ale v každom prípade je nevyhnutné, aby sme boli ambiciozni v našej situácii. Potrebujeme zvýšiť naše ambície v našich rozhodnutiach a aj práca tohto výboru, spravodajkyňa aj tieňových bude veľmi dôležitá, tiež významný signál, ktorý môžeme vyslať komisii. Zdá sa mi, že sme málo ambiciozní v jednotnom trhu tovarov a dohľadom nad našim spracovateľským priemyslom. Jednotný trh by mal ísť e, v prospech oživenia Európy, spracovateľského priemyslu a Európy ako miesta, kde sa vyrábajú kvalitné tovary a služby a nielen obchodná platforma táto vízia Európy by mala byť základom jednotného trhu, pretože v, Eura, v Európe nie len vymieňame tovar a obchodujeme s ním, ale aj ho vyrábame. A z toho by sme mali vychádzať. A tu by sme mali byť ambicioznejší, ako povedala spravodajkyňa. Máme údaje a štatistiky ktoré nás nepokojujú. 39 európskeho HDP vychádza z vysokej miery intelektuálnej práce a intelektuálnej pridanej hodnoty máme. Ale problémy s falšovanými výrobkami zneužíva sa značka Európa falšuje sa či zneužíva európsky know-how. A mali by sme dohliadať na to, ako sa plní smernica o dohľade o bezpečnosti obchodných značiek. A mám pocit, že stanovisko komisie je veľmi skromné A pred e, niekoľkými mesiacmi sme sa veľmi jednoznačne e, vyznačili k geografickému označeniu polnohospodárských výrobkov a tak ďalej. Všetci to prijali pozitívne a komisia potom urobila nejaké následné štúdie a v tomto návrhu je ona veľmi skromná. Sú tam samozrejme aj pozitívne prvky prístup k profesiám je veľmi zaujímavý, to podporíme. Aby sme mali jednotný trh aj v tejto oblasti. V prípade hospodárstva zdieľaných zdrojov, keď tu predložíme aj pozmeňovacie návrhy k digitálnemu jednotnému trhu. Určite nájdeme dobrý kompromis. K tejto téme musíme pristupovať rozhodne a nemať nadmernú reguláciu ale tiež by sme nemali upadnúť do takej liberalizácie, ktorá by znemožnila korektnú hospodárskú súťaž na trhu medzi firmami, ktoré robia približne rovnakú prácu. Teda náš prístup by mal e, podporovať tento nový druh hospodárstva. Posledný bod k smernici služieb. Musíme na tom toľko pracovať. Ale jeden malý príklad. Môj región vytvoril 5-ročný projekt pre MHD s európskym projektom a vyhrala francúzska firma, ktorá spravuje MHD v Paríži a celú Parížskú oblasť. Ale e, tam napríklad táto firma má vo Francúzsku 35-ročnú koncesiu bez toho, že by mohla robiť, alebo že by musela robiť nejaké verejné zaobstarávanie. Ja si myslím, že takéto veci by sme mali nejakým spôsobom zharmonizovať, aby sme zabezpečili konkurencieschopnejší trh. Nad tým by sme mali všetci spolu pouvažovať a samozrejme my prispieme pozmeňovacími návrhmi. Ešte Lucy Anderson. Ja vítam túto výmenu názorov a taktiež prácu, ktorú odvedla spravodajkyňa a ďalší. Je pravda, že jednotný trh je jeden z našich najväčších výdobytkov a nie je samoučelný. Musíme sa pozrieť 15 rokov do minulosti, aby sme si uvedomili, aké boli pôvodné ciele Lisabonskej zmluvy. A išlo nám o to, aby sme mali najdynamickejšie hospodárstvo na svete s najviac znalosťami, s lepšou sociálnou súdržnosťou, s lepšou zamestnanosťou. No a to, čo sa hovorí v dokumente, je veľmi užitočné vrátanie toho, že práva ľudí na zamestnanie musia byť chránené v celom jednotnom trhu. Aby, a musia byť zaručené rovnaké podmienky pre všetkých a toto platia aj pre malé podniky. Vítam pripomienky ostatných, ktorí hovorili, že jednotný trh musí byť spravodlivejší a toto je napísané v dokumente, ale musíme byť realisti. A niečo môžeme, v podstate niečo môžeme viniť hospodárskú krízu, ale niekedy sme nedostatočne regulovali a možno sme viedli, ale možno sme vytvorili podmienky, ktoré potom viedli k tej finančnej kríze, ale musíme myslieť na to, že je, sú milióny ľudí, ktorí sú nezamestnaní v EÚ. A že e, nesplníme cieľ Európskej únie a vyviesť 20 miliónov ľudí z chudoby. A nie je to len o to, aby tých e, pracovných miest bolo viac, ale musia byť aj lepšie. A chceme e, chrániť dobré priemyselné vzťahy a kolektívne vyjednávanie, pretože týmto sa podporuje rast a zamestnanosť. Takže tu by som chcela komisiu upozorniť na to, že nám ide v podstate o to isté. Lambert van Nisleroy. E, ďakujem. Ja by som rád ocenil E, úsilie Laury e, skutočne sa veľmi snažila a jej práca je dôležitá. Chcel by som povedať, že potrebujeme robustnú, ambicioznú legislatívu. A taktiež chcem povedať, že sú tu mnohé iniciatívy, ktoré majú podporiť e, hospodárstvo zdieľania zdrojov a mladých ľudí. Sú mnohí mladí ľudia, ktorí pracujú v menej tradičných službách a taktiež v hospodárstve zdieľania zdrojov. Tam kolujú mnohé znalosti, vedomosti, veľká in- miera inovácie a je skutočne osviežujúce vidieť, nakoľko títo ľudia sa snažia, akí sú angažovaní. No a čo sa týka startupov, tak keď si uvedomíte, čo startupy vlastne sú a ako fungujú, tak to pomáha. Ja som bol v Londýne na fintechu a videl som tam startupy v oblasti médií. No a zistil som tam, že často sú to medzinárodné e, startupy, čo sa týka aj jazykov alebo štruktúry a takmer v podstate vždy sú medzinárodné. Bolo tu, eh, hovorilo sa tu o Startup Europe alebo Stand Up Europe alebo tak nejak, zabudol som, ako sa to volá, ale ma, kolegyňa má pravdu. Táto správa sa nedostatočne sústreďuje na ten medzinárodný rozmer, kde v podstate fungujú tieto startupy. My im môžeme veľa ponúknuť, môžeme im ponúknuť legislatívu na európskej úrovni, taktiež podporné kapacity a musíme to robiť, pretože v opačnom prípade nám odídu do Spojených štátov. Napríklad v Nemecku už to dobre funguje, aj v Rakúsku. Takže je mnoho takých eh, obchodných inkubátorov, ale mnohé sa taktiež odsťahovali do eh, Silicon Valley, takže my musíme zaručiť, že budeme mať eh, robustný spoločný európsky prístup, pretože priemysel sa veľmi rýchlo mení a bude sa meniť ešte rýchlejšie. Existujú skutočne obrovské príležitosti pre ľudí a podnikatelia chcú pracovať, chcú mať úspech a majú ambície, takže my ich musíme podporiť, musíme zaručiť, že iniciatívy, ktoré zavádzame, budú uplatniteľné aj napríklad vo vidieckých oblastiach a na rôzne obchodné modely a rôzne iniciatívy. A rovnako tak sa budú môcť uplatňovať v Londýne ako napríklad v Rumunsku. A musíme si byť vedomi toho, že tieto obchodné inkubátory sú extrémne dôležité a dávajú príležitosť mnohým schopným mladým ľuďom, ktorí sa takto dostanú na pracovný trh a skutočne obrovsky prispievajú. A nechcem, aby odišli do Ameriky, pretože o to nám samozrejme nejde, takže musíme, im podporiť, musíme ich podporiť tu v Európe. Ďakujem, Jens Nielsen. Ďakujem. V skutočnosti som nechcel vystúpiť, ale polský kolega jeho vystúpenie ma k tomu dotlačilo. Vnútorný slobodný trh nemôže fungovať bez pravidiel. Potrebujeme úpravu. Slobodný trh bez, priadi, bez pravidiel sa sám zničí. Musíme mať takéto argumenty. Hovorili ste o doprave Áno, aj v doprave je v súčasnosti istý druh sociálneho dumpingu. Včera som sa stretol s predstaviteľmi firiem a pracovníkov v sektore e, dopravy, ktorí hovoria, že už existujú pravidlá, ale je potrebné ich jednoducho aplikovať. To, čo nám teraz chýba, je aplikácia pravidiel. A tiež je aj iná situácia, čo hovoria aj šéfovia firiem Je potrebné, aby sme jasne vedeli, aké sú pravidlá, ktoré sa budú aplikovať. V súčasnosti existujú dopravné firmy, ktoré pôsobia v Švédsku, ale e, majú svoju schránkovú firmu a sídlo na Litve. Takže to nemôžeme príjmať, potrebujeme jasné pravidlá, pravidlá, ktoré sa budú aplikovať a ktoré sa budú jednoznačne kontrolovať, ktoré budú prehľadné. Potom ochrana spotrebiteľa. Aj tu potrebujeme, aby boli rovnaké pravidlá, ktoré sa budú aplikovať pre všetkých, či už nakupujeme v kamennom obchode alebo online. Nož, pár špecifických pripomienok z mojej strany, bez toho, že by som opakoval tie argumenty, ktoré tu už zazneli. Takže táto stratégia prináša veľa legislatívnych a nelegislatívnych opatrení a myslím si, že bolo dobre sa pri, vyjadriť konkrétne e, k niektorým tým predovšetkým nelegislatívnym oblastiam. Napríklad 4.1 hovoríme o nástrojoch e, informácií a plnenia pravidel. Už sme o tom hovorili aj v súvislosti s jednotnými kontaktnými miestami, takže myslím si, že tu by sme mali komisiu požiadať ďalšie informácie. Informa- komisia hovorí o ďalších úrovniach informácií, takže to ma zaujímalo, ako to vyzerá ďalej. 4.2 tam hovoria o oznamovaní, že štáty musia oznámiť, aké majú problémy v súvislosti so službami. To ma zaujímali ešte bližšie informácie, to by nám určite pomohlo. Ďalej, čo sa týka toho pasu pre služby, Julia Rejda hovorila eh, veľmi dobre o tom, že tu máme pravidlá cieľovej krajiny a že sa tak lepšie pochopia v podstate tie služby, ktoré sa ponúkajú. Mňa by zaujímalo, ako má tento pás pre služby fungovať eh, v súčinnosti s profesnou kartičkou a ako sa to potom bude implementovať v súvislosti e, predovšetkým s dočasnými e, pracovníkmi. Ďalej, čo sa týka modernizovaných štandardov 3.1, tak e, tu by sme sa na to mali zamerať, hlavne na túto sekciu, my ako výbor. A čo sa tým myslí? Modernizovaný štandard napríklad, čo sa týka štandardov vlasti služieb, tu sa hovorí o požadovaní služieb, takže o, o kom sa tu hovorí? O e, poskytovateľovi alebo o, o používateľovi. Čo sa týka dohľadu nad trhom, tak e, tu súhlasím, že je treba ho posilniť. Mnohí členové výboru si myslia, to je veľmi dôležitý bod. Ja súhlasím a chápem dôležitosť tohto aspektu, a je taktiež treba zaručiť, že bude mať skutočne účinný dohľad nad trhom. Čo sa týka verejného obstarávania 3.2, tak e, hovoria tam už o tom, že je treba zdieľať overené metódy. E, nuž, máme tam ešte predkomerčné obstarávanie tam e, sme to riešili ešte za minulého mandátu, takže určite toto by sme podporili ďalej. Čo sa týka patentov, tam to treba ešte poriešiť, ale je tu otázka prístupu k patentom menších podnikov a že je treba, aby tam nebola žiadna diskriminácia predovšetkým v oblasti daní, aby to nezamedzilo prístup k patentom malým spoločnosťam. Takže možno nejaké e, usmernenia, čo by sme chceli vidieť v oblasti refitu. Takže myslím si, takéto usmernenia by určite boli nápomocné. Ďakujem spravodajkyni za jej prácu. No a teraz Kerstin Johna. Vy ste tu za komisiu, alebo kto sa chce vyjadriť za komisiu? Ďakujem, takže pán Kemenský. Ďakujem spravodajkyni. A ďakujeme za tie veľmi prínosné pripomienky. Nuž, my sme si ich vypočuli a chcem povedať toľko, že sme postavili tú stratégiu na troch bodoch. To je spotrebitelia, plnenie a inovácia. A nebolo to preto, nebolo to nejaké dekoračné zmeny, ale skutočne ste o tom hovorili veľmi systematicky, sú to zásadné body. No čo týka spotrebiteľov, tak spotrebiteľ máme ako hlavnú tému, pretože chceme, aby dôverovali jednotnému trhu a chceme zaručiť slobody, ktoré sú ukotvené v zmluve. Takže túto súvisia aj s otázkou spravodlivosti. Takže čo myslíme, keď hovoríme spravodlivý? Ľudia by nemali e, platiť rôznu cenu alebo mať e, stiažený prístup len preto, že niekde inde bývajú. Takže tam ide o spravodlivosť. Chce mať spravodlivý systém poskytovania služieb v oblasti e, e hospodárstva a spolupráce. Chceme tam zaručiť rovnaké podmienky Ďalej chceme tam zaručiť spravodlivosť, čo týka eh, hospodárskej súťaže na eh, trhu so službami. Takže spravodlivosť je veľmi dôležitá. Vy ste to tiež hovorili. Aj v súvislosti s prístupom malých a stredných podnikov k eh, duševnému vlastníctvu a nakoľko môžu chrániť svoje investície na vnútornom trhu. Takže ten aspekt spotrebiteľa a spravodlivosti je veľmi viditeľný. Ďalej, tretí bod bol inovácia. Hovorili ste o startupoch. Hovoríte o startupoch, ale aj o v podstate rozširujúcich sa a expandujúcich podnikoch. Pretože to je tiež dôležité. Ako sa rozširujú, ako expandujú, to je trochu problematické. Mali by samozrejme expandovať, ale potrebujeme tu mať komplexný balíček. A čo sa týka e, balíčka pre zdanenie, tak ten musí byť implementovaný e, v marci 2016. Ja tomu otázky e, insolventnosti. Takže toto sú veľmi dôležité témy. Ďalej, plnenie. Takže hlavne nám ide o e, riadne presadzovanie a Kolegyňa o tom pohovorí ešte trochu neskôr, ale čo sa týka oznámovania, tak tam zistujeme, či systém e, funguje dobre a potom ho chceme implementovať aj v oblasti služieb a chceme odbúrať niektoré prekážky. Takže ide nám tam o e, e, hodnotové reťazce a v podstate produkty a služby sa často prekrývajú a miešajú, takže chcem, aby sa uplatňovali rovnaké dobré pravidla. Takže to boli tie tri hlavné témy. Ďalej, čo sa týka eh, hospodárstva spolupráce, tak tu musíme byť obozretní, súhlasíme s vami. Niektorí hovoríte, že to je miestny problém, ale je, ale aj nie je, pretože pokiaľ máme napríklad eh, ľudí, ktorí z Madridu letia do Prahy a nie sú schopní si tam spustiť nejakú aplikáciu v Prahe, tak už to nie je miestna záležitosť, ale to záležitosť týkajúce sa e, jednotného trhu. Takže sú to aj takéto aspekty, ale nie, sú, nie výlučne. Ďalej musíme sa pozrieť na to, aký to má čistý dopad na zamestnanosť, aj aký typ zamestnanosti. Máme tam e, samozrejme ľudí na voľné nohe, proti e, ľudí, ktorí sú tradične, tradične zamestnaní, takže to je treba riešiť, ale je to otázka e, zodpovednosti, ručenia, poistenia. Všetko toto je treba objasniť a nejakú takú ľahšiu reguláciu tam zaviesť a môžeme ešte diskutovať úrovne regulácie v celom sektore. Ďalej, čo sa týka pridávania vlastných nejakých e, pravidiel, tak e, čím lepšie, lepšia je úroveň zájomného uznávania medzi členskými štátmi, tak tým v podstate je tam aj vyššia úroveň e, dôveria. Pokiaľ by sa rozšírilo vzájomné uznávanie, tak často by to mnohé veci vyriešilo. Takže táto otázka vzájomného uznávania eh, vzájomné uznávanie v podstate lepšie než nejaké detailné eh, technické ustanovenia. Čo sa týka toho pasu, tak tu počítame s vami, že presne zistíme a stanovíme, aký tam bude rozsah. Ide tam, je tam v podstate rozsah medzi e, riadením a na druhej strane medzi dereguláciou. Takže momentálne sa sústreďujeme na to, že chceme tam v podstate reguláciu určitým spôsobom harmonizovať. No a samozrejme chceme o tom diskutovať aj s vami. Takže nebudeme otvárať smernicu o službách. To je treba stále znovu zdôrazňovať, pretože to nie je potrebné. Ďakujem. Ďakujem. Klára, chcete k tomu niečo povedať? Veľmi rýchlo ďakujem všetkým kolegom za túto veľmi konštruktívnu výmenu názorov a aj za podporu, ktorú mi prejavili. Myslím si, že Európsky parlament a predovšetkým tento parlamentný výbor to, čo si zamieni, môže urobiť. Nemali by sme byť obmedzovaní to, že návrh komisie je soft. Dobre, tak poďme hard Eh, urobme naozaj tento návrh účinný. Som presvedčená, že všetky návrhy, ktoré prídu a ktoré sme naznačili, budú populárne a nie populistické. Tieto návrhy môžu byť funkčné aj realizovateľné. Podľa mňa je rozhodujúce, eh, aby spotrebitelia boli prítomní. Je to aj nový prístup, ktorý používame pretože aj samotní podnikatelia sú spotrebiteľmi, tak potom oni sú tiež v tomto cykle. A k tomu pasu pre služby hľadáme harmonizáciu, aby sme mali spoločné pravidlá. Myslím si, že základné pravidla by mali byť rovnaké pre všetkých a potom samozrejme tá konkurencie, schopná hospodárska súťaž, to sú už body navyše alebo veci, ktoré odlišujú jednu krajinu od druhej. Ďakujem za túto výmenu názorov a rovnako za spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Thank you. Ďakujem. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu na programe. A len vám chcem pripomenúť, že lehota na pozmenujúce návrhy 25. januára budeme hovoriť o správe a lehota bude potom na pozmeňovať 25. februára a 23. prepašte 22. a 23. februára bude verejné vypočutie. Teraz prejdeme k legislatívnemu preskúmaniu. Tam máme dnes 4 rôzne body. Prvé je to správa komisie ohľadom vykonávania pravomocí príjmať delegované akty eh, ohľadom nariadenia. Ďalej budeme hovoriť o registrácii motorových vozidiel a potom o eh, porušovaní pravidel na súkromnom trhu. Takže by som teraz chcela odozvať slovo Fulvé Rafaeli za DG Grow, za Európsku komisiu, aby hovorili o tom nariadení. Ďakujem. Milí kolegovia, prajem vám dobré ráno. Som veľmi rada, že vám predstavím teraz správu e, komisie ohľadom e, výkone právomoci pri Madalgovaná v súlade s naredením o stavebných výrobkoch. Tieto právomoci sú vykonávané v rámci mandátu, e, ktorý nám bol udelený a z troch dôvodov. Poprvé máme 9 delegovaných aktov, ktoré sú teda v platnosti. Tí sa týkajú oblasti, ktoré sú stanovené v článku 60 nariadenia a v podstate reagujú na potreby, ktoré e, udali zainteresované strany a zodpovedajú princípom primeranosti a subsidiarity. Po druhé, keď sme pripravovali delegované akty, komisia pracovala transparentne, konzultovali sme to s národnými expertami a príslušnými zainteresovanými stranami. E, aj taktiež tento výbor a Európsky parlament bol pravidelne informovaný o našich aktivitách a boli ste pravidelne pozývaní na e, rozhovory ďalej. Vrátane o dobia vyhradeného na námietky. sme žiadne námietky nedostali ani zo strany Európskeho parlamentu, ani zo strany e, Európskej rady. Avšak toto neznamená, že spoluzákonárci týmto delegovaným aktom nevenujú pozornosť. Práve naopak obdržiavame, e, obdržali sme pravidelne otázky ohľadom objasnenia konkrétnych e, technických aspektov týchto delegovaných aktov a komisia je ochotná pokračovať v tomto dialogu a reagovať na tieto vyjadrené potreby a môžeme teda sa podujať na e, príslušné opatrenia v tejto oblasti. Na záver, táto správa potvrdzuje, že potrebujeme rozšíriť e, právomoci delegovania. Myslíme si, že naďalej budeme tieto právomoci potrebovať v budúcnosti, a to predovšetkým preto, aby sme mohli držať krok s rýchlým technickým pokrokom v stavebnom sektore. Každodenná implementácia tohto nariadenia dokazuje, že sú naďalej potrebné rôzne delegované akty týkajúce sa e, otázok, ktoré sú riešené v článku 60. Musíme riešiť otázky súvisiace s technickým rozvojom v tejto oblasti. A Taktiež je treba odstrániť e, napríklad obmedzenia súvisiace s uvádzaním na trh stavebných výrobkov a musíme taktiež uľaviť stavenému sektoru, čo sa týka nejaké administratívnej záťaže. Takže prvých 5 rokov implementácie vedie komisiu k tomu, že si myslíme, že je treba, aby táto právomoc bola v našich rukách aj v budúcnosti. Taktiež chcem využiť túto príležitosť, aby som potvrdila, že komisia pracuje na správe o implementácii nariadenia stavebných výrobkov a máme na to čas do apríla 2016 a požiadali sme o stanovisko spoluzákonodárcov, aby sme zaručili plnú a riadnu implementáciu tohto eh, textu, ktorý je dôležitý pre vnútorný trh. Ďakujem.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 So I understand Barbara Bonvisuto. Videla som, že tu bol list od kolegov europoslancov v apríli 2014. Ja neviem, či sme na tento list dostali konkrétnu odpoveď. Komisia hovorí, že sa zaznamenal nejaký pokrok. No dobre, áno, ale Súdny dvor pre ľudské práva sa vyjadril, zároveň v Belgicku aj v iných krajinách sa zdá, že legislatíva sa aplikuje, ale veľmi rôznym spôsobom. Čo sa stane, keď ma môj manžel z Romovska príde navštíviť autom do Belgicka, tak sa musí i hneď registrovať, alebo je tu riziko, že ho, že ho vozidlo e, skonfiškujú. To je veľmi konkrétny problém. My chceme, aby vnútorný trh naozaj fungoval, ale existujú e, veľké prekážky a ja by som bola rada, keby mi komisia eventuálne odpovedala. Thank you.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 krajina. E, toto je pre ľudí, ktorí pracujú v oblasti e, dopravy, e, spravodlivosti, zamestnanosti. Svetlo-modrá farba je prípad, kde to už išlo na súd a tmavo-modré sú zdôvodnené stanoviska. Máme napríklad 12 prípadov, ktoré sa týkajú odpadového hospodárstva. Potom e, tu máme legislatívu, ktorá sa týka vodických e, preukazov a takisto aj registrácia vozidiel. Máme tu 20 prípadov, ktoré sa týkajú registrácie vozidiel a nachádzajú sa v rôznom štádiu e, konania o porušení a dúfame, že nová legislatíva nám pomôže vyriešiť tieto problémy a táto oblasť e, sa zdá byť e, systematická, e, teda kde dochádza k systematickým problémom. Máme sedem problémov prípadov pri porušení, pri presadzovaní smernice o právach rodín a občanov. Teraz uh, tu máme uh, počet uh, zdôvodnených stanovisk. Vidíme, že je tu, sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi a uh, takisto vidíme, že medzi niektorými členskými štátmi, niektorými typy členských štátov sú väčšie problémy, medzi inými menšie problémy. Takže to sa týkalo porušení a trošku neskôr sa vrátim k tomu, ako by sme mohli spojiť svoje sily pri riešení týchto problémov, ale ešte predtým eh, by som vás eh, upozornil na ďalší dôležitý nástroj, ktorý máme eh, na lepšiu implementáciu a to je notifikačný postup. Členské štáty musia oznámiť všetky návrhy technickej legislatívy skôr, než Národný parlament môže túto legislatívu schváliť sú tri mesiace, e, keď sa iné členské štáty a komisia môžu vyjadrovať k týmto návrhom legislatívy. Môžu požiadať členské štáty, aby zmenili e, tento návrh. Hovoríme tomu antikomora e, jednotného trhu, pretože v tejto antikomore môžeme zabrániť bariéram skôr, než sa objavia. Je to skôr taká prevencia. Táto smernica je takisto dieťaťom vášho parlamentu. E, Kukoditka si totiž došla v roku 2015. Čo máme? A aby som e, vám ukázala, aké je to dôležité, musím povedať, že máme viac ako 700 oznámení o návrhoch legislatívy členských štátov ročne. A komisia posiela zhruba 70 podrobných stanovisk a to je žltá karta, e, pretože hovorí, že ak to budete implementovať, e, tak e, porušíte legislatívu EÚ. A 160 komentárov znamená, pozrite sa na to ešte raz, mohli by ste to zlepšiť. Ale neposiela to iba komisia, posielajú to aj ostatné členské štáty. Takže máme zhruba 70 ďalších žltých kart od iných členských štátov ročne. A hospodárske subjekty e, to nájdú na webovej stránke, ktorá sa volá e, TRIS. A e, na túto stránku chodí asi 100 tisíc ľudí mesačne, čo dokazuje, že je tu naozaj obrovský záujem o tieto otázky. A znamená to, že keď odstránime to, na čo sa upozorňuje, tak potom e, to nebude nejako prekážať jednotnému trhu. Európsky súd práve povedal, ak e, členský štát neoznámi návrh legislatívy, keď, ju mal keď ho mal oznámiť, tak proti tomuto nemožno namietať legislatívnym spôsobom a právníci objavili e, túto medzeru. A ako môžeme teda spolupracovať, aby sme zlepšili e, zhodu na jednotnom trhu? Najprv je to otázka času. Ak schválite zákon a nedostane sa to včas do Bruselu, tak e, nám to nejako nepomôže. balíku, ktorý sme vám e, poslali, je zoznam všetkých smerníc, myslím si, že ich je spolu 114, ktoré e, bude treba e, transponovať počas vášho volebného obdobia. A práve s týmito 114 by ste nám mohli pomôcť v tých krajinách, ktoré poznáte veľmi dobre. Potom je tu kultúra zhody alebo súladu v tom balíku, ktorým som vám dala sme uviedli zoznam tlačových informácií, ktoré komisia uverejňuje každý mesiac, keď e, príjma rozhodnutia o prípadoch porušenia. A tie zdôvodnené stanoviska, ktoré som ukázala za rok 2014, e, to sú rozhodnutia, ktoré obsahujú, e, tie stanovisko obsahujú veľa informácií, komisia má o nich veľa informácií. Tieto informácie sú verejnosti prístupné a keď chcete, môžeme vám poslať aj link. Komisia rozhoduje o porušeniach každý mesiac, okrem januára. A tento zoznam je pripravený každý mesiac a získate e, takto prehľad. No a potom je tu notifikácia návrhov zákonov vidíme, že medzi členskými štátmi e, je iná kultúra, úplne iná kultúra. Niektoré oznámujú veľa a niektoré e, neoznámujú nič, iba posielajú e, pripomienky. Teraz sa snažíme pochopiť, koľko návrhov zákonov nebolo oznámených, ale tento postup nemá dobrú reputáciu v niektorých členských štátoch a nevenujú e, mu veľkú pozornosť. Ak firmy v e, danom členskom štáte narazia na múr, keď chcú vyvážať na jednotnom trhu e, kvôli tomu, že ich vlastný členský štát neurobil niečo, čo mal, ak keď eh, potom tento členský štát odstráni túto prekážku ešte predtým, než eh, schváli zákon, tak to bude pre nás naozaj veľmi dobrý signál. A eh, s týmto by som chcela skončiť svoju prezentáciu o tom, ako my vnímame fungovanie súladu v stratégii jednotného trhu. Ďakujem. Lucy Anderson. Lucy Anderson a potom Maria. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi užitočnú prezentáciu. Mám iba niekoľko otázok. E, poprvé, Eh, chcela by som vedieť, ako kategorizujete tieto prípady eh, v porovnaní s celkovou správou o monitorovaní implementácie v EÚ. Eh, keď sa na to dívam, tak mám taký pocit, že je to viac ako polovica prípadov. Ako rozhodujete o tom, že niečo je prípad pre vnútorný trh alebo nie? Uh, a po druhé, pokiaľ ide o tie celkové problémy v oblastiach, kde je veľmi vysoká úroveň porušení a prípadov porušenia, e, myslím si, že životné prostredie je jedna oblasť, ale aj e, doprava, tak pokiaľ ide o životné prostredie, je to dlhodobý problém a parlament ho na to upozornil, pretože e, z pohľadu občanov environmentálne práva sú úplne kľúčovým prínosom a kľúčovou oblasťou, eh, v ktorej Európskej únia má eh, kľúčovú kompetenciu. Eh, myslím si, že v tejto oblasti, a nielen tento výbor, ale bolo by naozaj veľmi užitočné, keby sa tento výbor uh, mohol eh, na to pozrieť. Eh, Parlament žiadal eh, konkrétny právny nástroj podľa článku 298 zmluvy, aby sme mali nariadenie, ktoré nám môže pomôcť v oblastiach, kde dochádza k vážnym porušeniam. A rozmýšľam, či by ste sa mohli k tomu vyjadriť z pohľadu vnútorného trhu, alebo či by vaši právni kolegovia sa mohli k tomu vyjadriť. Ďakujem. Maria Grappini. Takže Maria Grapini. Foarte mult, este foarte... Ďakujem pekne. Prezentácia je veľmi zaujímavá a máte pravdu, keď hovoríte, že je potrebné informovať každý členský štát o týchto iniciatívach. Ale národné orgány tlačia skutočne do extrémov časové limity aplikácie smernice, ak je termín e, dva roky, tak e, vytvoria smernicu veľmi tesne a potom nútia jej, k jej aplikácii. Ale ďalšia vec, dohľad vnútorného trhu zatiaľ nefunguje, je tam veľa prekážok a problémov, napríklad k zmenám a k verejnému zaobstarávaniu. E, Rumúnsko v tomto zmysle zaslalo odôvodnené stanovisko, pretože sme nechceli, aby sa zablokoval jeden investičný projekt, keď e, ide k, keď dochádza k sťažnostiam pri verejnom zaobstarávaniu a tieto procedúry a sťažnosti oneskorujú spustenie celého procedúru, celej procedúry. Ja som v tom čase bola členkou vlády a navrhla som, aby sa sankcionovali osoby, ktoré predkladajú sťažnosti v zlej viere. Komisia bola proti tomuto návrhu či iniciatíve, ale verejné zaobstarávanie pre MSP e, je skutočne e, katastrofou. Nie je tam možnosť pre malé a stredné firmy, aby sa mohli zúčastňovať tendrov. A tí, ktorí zneužívajú pravidla vo vlastnom záujme, e, nie je spôsob, ako to potlačiť. A tiež vaša prezentácia ukazuje, že čím sú rozvinutejšie členské štáty, teda ekonomicky z hľadiska HDP a tak ďalej, tým je vyššia ich disciplína na vnútornom trhu. Môžete to potvrdiť, ako to vysvetľujete? Thank you very much. Ďakujeme. Kerstin, a taktiež za to, že ste nám zaslali balík informácií. No už dostali sme ho ale až včera, takže mnohí z nás sa na to už nemali čas pozrieť, takže sa to, tomu určite ešte budeme musieť vrátiť. No už je to veľmi zaujímavé. Ten text obsahuje aj pár kľúčových prípadov a taktiež by bolo zaujímavé pochopiť, ako pokročiť s touto myšlienkou, ako teraz za, ako riešiť prípady porušení pravidel, aby sme pochopili jednotlivé prípady. Tu nadvezujem na to, čo povedala Lucy. Možno máš nejaké zaujímavé prípady, ktoré by si mohla potom zdôrazniť. No ale sú to, je, to, je to vlastne o verejnú domenu, takže toto by nám lepšie pomohlo byť informovaní o našej politike, ktorú my tu vytvárame. Pokiaľ by sme chápali tie prípady nerešpektovania pravidel, ktoré, ku ktorým došlo. Jeden e, z tých prípadov, o ktorých si hovorila, to sa stalo v Grécku a tam skutočne ten výkon vysoký a E, došlo tam k porušeniu pravidel, ďalej je to e, vo Francúzsku a v Holandsku, je to v súvislosti s smernicou energetickej účinnosti a taktiež e, čo sa týka námorných a pardon, riečných plavieb. Zaujímalo by nás, kde by sme mohli mať lepší pozitívny dopad. Sú niektoré prípady, ktoré by nás mali zaujímať viac než iné. No často to má skôr čo dočinenia s našou vlastnou legislatívou a ja v každom trialógu, v ktorom som sedela, som prišla na to, že posledná diskusia je o tom, kedy, bude, kedy končí leota na transpozíciu, kedy členské štáty to budú musieť implementovať a komisia to chce čo najskôr, rada sa to vždy snaží trochu zbrzdiť, dajte nám čas. Takže Niektorí e, aj členovia rady chcú konať rýchlo, ale nie každý má tú kapacitu tak rýchlo to implementovať. Takže ako zaručiť vyváženosť, tak aby tá legislatíva, ktorú dnes odsúhlasíme, aby to netrvalo 3-4 roky, než uvidíme v praxi nejaké účinky. No a pondelok, jeden pekný v roku 2008 sme e, odsúhlasili text v súvislosti s deaktiváciou zbraní, no a trvalo to roky a roky, než sme videli nejaké výsledky a stalo to mnoho životov. Takže e, aké je riešenie? Možno, že nestanoviť žiadnu lehotu a dúfať, že to stane čo najskôr. No, ten balík, čo ste nám poslali, ten si všetci porozosielame mailom, môžeme sa aj my, poslanci, o tom ešte pobaviť a možno aj v rámci politických skupín. Prosím, každá politická skupina by mala nominovať jedného alebo viacerých eh, poslancov, ktorí sa budú zaoberať touto témou. A určité prípady by sme mohli zanalizovať a sledovať, aby nám to napovedalo, ako lepšie písať legislatívu. A e, hovorili ste, že teda počet porušení pravidiel, počet prípadov porušení pravidiel klesol takmer o polovicu, takže to je pozitívne. Ale ako som to vysvetlila, to je pre nás dôležité. Chcete sa k tomu ešte vyjadriť? Ďakujem. Už ten cyklus, ktorý som vám ukázala, tak tam ide hlavne o informovanie. Samozrejme zistíte, čo ste uvarili, až keď to zjete. Takže keď tu napíšete nejaký zákon, možno dopadne rôzne v 28 členských štátoch. No aj treba sa poučiť z toho cyklu a prostredníctvom prípadov porušovaní pravidiel zistíme vlastne, čo je treba e, napraviť. A tu je dobrým príkladom tá, práve tá registrácia motorových vozidiel. Potrebujeme inteligentnú implementáciu a preto tieto informácie sa musia dostať späť do procesu vytvárania legislatívy. Takže tu by sme veľmi radi s vami spolupracovali. A ešte som chcela povedať, že presadzovanie a rešpektovanie pravidiel, už presadzovanie, tam ide o to, že niečo presadíte, ale ešte predtým musíte dosiahnuť, že ľudia budú rešpektovať pravidlá, že budú zodpovední a až potom v podstate sa dá presadzovať. Čo týka tých konkrétnych prípadov, tak e, ja vám s radosťou porozprávam o rôznych oblastiach, pokiaľ sa chcete na konkrétne oblasti sústredovať. Taktiež paralelne neustále mapujeme e, konkrétne prípady a snažíme sa detekovať konkrétne prípady. A často sa to netýka iba jedného právneho aktu, ale možno aj viacerých, alebo nejakého mechanizmu, ktorý eh, ne, dobre nefunguje. Keď sa pozriem napríklad na náš návrh eh, o eh, dohľade nad trhom, tak v podstate my sme tam prepojili rôzne právne akty a ustanovenia zmluvy a často to závisí od konkrétneho legislatívneho nástroja. Pokiaľ chceme, aby tých 500 eh, orgánov dohľadu nad trhom dobre pracovalo, spolupracovalo, aby mali eh, dobre právomoci, tak im to musíme uľahčiť. A musíme im umožniť čo najkoherentnejším spôsobom môcť uplatňovať všetky právne akty. Takže preto je pre mňa práve ten cyklus rešpektovania pravidiel taký dôležitý, na ten netreba zabúdať. A určite je tam veľký potenciál. Teraz k opravným prostriedkom e, v oblasti verejného obstarávania. Už my napríklad e, ponúkame pomoc členským štátom ex ante, nie ex post. A chcem im pomôcť pracovať na veľkých investíciách, tak aby proces verejného obstarávania riadne fungoval, aby tam nedošlo k nejakému zdržaniu e, investícií. Takže to je tiež dôležité. No, to je z mojej strany všetko. Nuž, mohli by ste sa vyjadriť e, k tej kategorizácii, mojej otázke? No už tak táto diskusia prebehla, keď sme vyvíjali e, konkrétnu tabulku výsledkov pre vnútorný trh a tá právna definícia bola, že legislatívna vnútorného trhu je všetko, čo v podstate stojí na právnom základe pre jednotný trh. No a ten a potom sú tam súvisiace otázky. Niekde ale treba stanoviť tú hranicu a o to ide. Ešte jednu otázku. Ten zoznam, ten hárok, čo ste nám poslali, tak tam je 18 rôznych rozhodnutí. Je to také obvyklé číslo pre každý ten mesiac. No už rôzni sa to. Rôzni sa to. Ja som vám asi zaslala hm, za celý rok ten zoznam. Ale, ako som povedala, rôzni sa to. Ešte máme 10 minút, predtým, než príde ďalší bod programu. Takže by som vám predčítala tých 18 prípadov, aby ste pochopili. Takže energia. Grécko a smernica o výkonnosti v oblasti energie Francúzsko a Holandsko ohľadom energetickej účinnosti, Francúzsko ohľadom radioaktívneho odpadu, Grécko e, e, zobchádzanie s odpadovými vodami, Rumunsko, tam je to smernica o síre, ďalej je tam finančná stabilita, finančné služby a kapitálová únia, Luxembursko sa príliš spolieha na eh, úverové ratingy. Ďalej, finančné služby, tam je 5 členských štátov, okrem iného Švedsko, Luxembursko, Slovinsko, Luxembursko. Ďalej, vnútorný trh, tam je prípad e, proti e, Maďarsku v súvislosti so situáciou v oblasti jadrových elektrární Slovensko, tam je pôvod e, e, potravinových výrobkov, ďalej, e, prepačte, Belgicko, smernica o jednotnom povolení, Cyprus ohľadom prepracovania Eurodaku, ďalej Polsko, registre elektronickej dopravy, ďalej tu je v podstate vyberanie si, kde si urobíte E, vodičský preukaz Sloven- Slovinsko, Taliansko, ďalej e, daňová únia, Nemecko v súvislosti s pravidlami o e, daní z dedičstva, a ďalej Holandsko, zmluva o dvojitom zdaňovaní v rámci japonsko-holandskej zmluvy. No už neviem, možno každý výbor by si takto každý na každom zasadaní mal prečítať všetky tieto prípady, ktoré spadajú do našej pozornosti, Tam, kde sú kľúčové rozsudky. A môžeme vždy pred hlasovaním vo výbore si to prečítať, aby ste mali prehľad o tom, čo sa deje. Nie je to len taký návrh, takže to som slušne komisii. Dobre, takže to, čo máte pred sebou, to je e, tlačové vyhlásenie komisie. Týka sa to aj iných oblastí na do trhu, ale pokiaľ máte ešte dve minúty, tak by som vám ja rada prečítala niektoré položky, kde členské štáty ohlasili návrhy zákona, kde sa nám podarilo odstrániť prekážky. Takže pozreli sme sa na posledných 5 rokov na sektory, kde sme našli e, špecifické legislatívne aktivity strany členských štátov bola energetická účinnosť e, budov, E, stavba e, ciest, e, požiarná bezpečnosť budov, ďalej potraviny a nápoje, telekomunikácie, obaly, potom rozložiteľný odpad, bio, alebo biorozložiteľný odpad. Takže vidíte, že sú to mnohé prípady, je to veľmi transparentné. My to prekladáme do všetkých oficiálnych jazykov spoločenstva v rámci tých troch mesiacov a potom môže dôjsť aj e, k rámci výmeny informácií medzi tými členskými štátmi. A oni si môžu povedať, že napríklad z tohto dôvodu moje spoločnosti nechcú expandovať k vám, pretože táto legislatíva im to komplikuje. Napríklad máme 15 rôznych právnych aktov ohľadom energetických nápojov. Prečo ich je 15? porozprávame sa o tom. Takže toto je skutočne veľmi dobrý nástroj a je málo propagovaný, nemálo známy. Národný parlament to sa nepáči, pretože hovoria, ja tu mám tento návrh a pove, hovoria mi, že mám tri mesiace počkať. Čo to znamená? Ale dobre, pokiaľ by ste im všetkým vysvetlili, nakoľko to môže pomôcť podnikom aj občanom, aby rešpektovali pravidlá, tak v podstate by to viedlo k ostraneniu prekážok pre všetkých. Well, I understand, I understand there's two reports. No už chápem, že teraz tu máme tri správy, alebo dve správy. Prvá je to správa pani Komi a Druhá hovorí o odstránení necolných prekážok medzi členskými štátmi a tam to vedie Dan Dalton. Takže hlavne tá druhá, tá sa venuje tomu, čo ste teraz hovorili. A taktiež v rámci európskeho semestra na tom pracujeme, ale mohli by sme oboch spravodajcov inštruovať, aby sa pozreli na to, čo ste tu teraz povedali a možno to zohľadnili. A pre mňa toto je veľmi zaujímavé, pretože som to nikdy takto nepočula. To, čo hovoríte, je v podstate, že niekedy vlastné pravidlá členských štátov bránia ich vlastným podnikom, aby exportovali, pretože toto je zaujímavý pohľad na vnútorný trh z opačnej strany. Často e, tam bol ten problém, že ty ma nenecháš ti niečo predať, ale v podstate teraz členské štáty môžu blokovať e, rast vlastných podnikov. Tak to je veľmi dôležité, preto to v podstate obracia ten argument takým pozitívnym smerom. Ďakujem, e, Kerstin, za tento veľmi zaujímavý pohľad, informatívny. A tento zoznam porušení pravidiel, to je veľmi zaujímavý, možno niekedy nám ešte môžeš prečítať, k čomu ďalej došlo a to nám taktiež pomáha. Takže ďalší bod na programu. Tam je eh, pán spravodajca Andreas Šváb, eh, ktorý tu bohužiaľ nemôže byť, pretože má iné záväzky, ale za ňo po dva pol, eh, chcem povedať za ňo, že po dva pol roku rokovaní sme, naš, sme našli riešenie v pondelok večer Ide tu o vysoká spoločná e, úroveň e, sieťovej a informačnej bezpečnosti naprieč úniou. Chcem poďakovať Andreasovi a jeho týmu, napríklad Astrid a Birgit zo sekretariátu IMKO. Všetkým chcem poďakovať za tvrdú prácu a taktiež tenevým spravodajcom Nikolovi, ktorý tam sedel až do noci a diskutoval. Boli ste veľmi zaangažovaní. Takže aby som to zhrnula, legislatíva sa týka rôznych oblastí, predovšetkým sa to týka poskytovateľov zásadných služieb, kritická kľúčová infraštruktúra, tam je zdravotníctvo, e, doprava, bankovníctvo, potrebujeme tam zaručiť odolnosť voči kybernetickým útokom. Taktiež sme sa dohodli na spoločných identifikačných postupoch, bude to v podstate naprieč rôznymi sektormi a konzultačný mechanizmus medzi členskými štátmi v prípade e, cezhraničných e, prípadov. Čo sa týka poskytovateľov digitálnych služieb, parlament v tomto výbore, aj vo výbore ITRE, pôvodne tam nechcel, e, aby spadali do rozsahu pôsobnosti tieto smernice, pretože sme, si my, mal, sme mali obavy ohľadom e, mnohých e, režimov v rôznych 28 členských štátoch. Takže sme tam taktiež sme tam žiadali výnimku pre malé a mikropodniky. Taktiež audit ex post, príslušná požiadavka, aby podniky si sami zavidli svoje bezpečnostné požiadavky a taktiež preskúmanie ex post, aby sa zaručilo, že spoločnosti sú dostatočne zodpovedné a taktiež je tam okamžitý postup oznamovací. Ďalšie ďalej platformy e, e, elektronického obchodu, vyhľadávača, cloud computing, to všetko bude spadať do rozsahu pôsobnosti. Je treba pochopiť vzťahy medzi E, rôznymi subjektami a poskytovateľmi infraštruktúry. Takže je tam iba o tie prípady, keď dochádza takéto spolupráci. Ďalej, e, členské štáty musia úzko spolupracovať a koordinovať sa. Ďalej, finálna dohoda prečítajú si text e, právnici lingvisti a právne služby, potom príde 21-mesačná lehota na transpozíciu a 6 mesiacov na e, detekovanie a identifikáciu kritickej infraštruktúry. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do práce. Teraz Nikola. Len som chcel, pani predsednička, poďakovať Andreasovi, hoci tu nie je a aj tebe za realizovanú prácu za posledné obdobie. Trialóg, luxemburské predsedníctvo, dopracovali sme sa k veľmi významnému výsledku, hlavne v tejto téme bezpečnosť sieti. Je to rozhodujúca téma. Nedosiahli sme síce všetky ciele, ktoré sme si stanovili, ale jeden dôležitý. Dosiahli sme synergiu členských štátov a zabezpečí to európskym občanom, inštitúciám aj národným orgánom bezpečnosť v takomto významnom sektore. Ďakujem predsedníčke, spravodajcovi aj tieňovým za ich prácu na tomto dlhom procese. Ja som prišiel v júli minulého roka a začalo sa s touto témou ešte za talianského predsedníctva. Bola potrebná viac ako ročná práca, ale dosiahlo sa naozaj veľmi veľa. Podarilo sa nám dopracovať do bodu, ktorý môžeme označiť ako uspokojivý. Ďakujem. Absolútne súhlasím. Bolo to veľmi komplikované. Prešlo to niekoľkými predsedníctvami a vyžadovalo si to veľké nasadenie. Takže dúfam, že všetká naša kritická infraštruktúra teraz bude vo väčšom bezpečí. Ďalej, ďalší bod programu je prezentácia štúdie o hľadom zmierňovania prekážok a znižovania nákladov podnikov v rámci jednotného trhu. Viem, že spravodajca práve hlasuje v inom výbore Prosím, mohol by ho odtiaľ niekto priviesť? Like Pretože by sme radi pokročili s našim programom. Dáme mu 3 minúty a dáme si malú prestávku. Um, I know there's some big votes happening in other committees. Takže viem, že v iných výboroch sa hlasuje a mnohí poslanci tam museli ísť hlasovať. 3, 2, 1, Takže 3, 2, 1 začíname. Takže toto je prezentácia štúdie o zmierňovaní prekážok a znižovaní nákladov podnikov v rámci jednotného trhu a štúdiu štúdia bola vypracovaná, aby sa našli dôkazy pre správu z vlastnej iniciatívy ohľadom necelných prekažkách na vnútornom trhu, kde spravodajcom Dan Dalton a pán St. Jones a pán Skoldav, autori štúdie, prišli sem, aby nám predstavili svoj dokument. Viem, že spravodajca hlasuje v inom výbore a hlasovať sa bude ešte dlho. Ale máte tu publikum a potom aj na tú diskusiu budeme k dispozícii, takže môžete začať. Áno, ďakujem. Toto je zhrnutie veľmi komplexnej štúdie ohľadom toho, aké sú e, prekážky a náklady na jednotnom trhu a taktiež to súvisí so súčasným programom, ktorý sa teraz prediskutováva v európskych inštitúciách a teraz súvisí to s tým, ako by sme mali postupovať. Na úvod vám dám kontext v súvislosti s nákladmi a prekážkami na vnútornom trhu. Identifikujeme ich, povieme si, ako sa merajú a ako súčasné iniciatívy riešia náklady a prekážky, ako sú v súlade s prioritami vnútorného trhu. No a na záver, aké spôsoby môžeme zvoliť, aby sme znížili alebo zmiernili prekažky a náklady. Takže zásadný politický cieľ je znížiť prekážky a minimalizovať nepotrebné náklady pre podniky. Toto sú kľúčové oblasti, ktoré chceme riešiť. Takže odstrániť e, prekážky, toto e, v podstate E, je realizovateľné prostredstvo mechanizmu hospodskej súťaže, takže to nie je nejaká pro e, biznisová, proobchodná agenda. Ide tu o trh. My chceme, aby trh dokázal lepšie e, súťažiť, byť konkurenceschopnejší. Takže prekážky a náklady. Takže často z pohľadu podnikov je to to isté. V podstate prekážky predstavujú náklady a pokiaľ by tam bola nejaká prekažka, ktorá bola neprekonateľná, podnik by chcel robiť obchod, obchodovať v nejakom inom členskom štáte a tá prekažka by mu v tom mohla zabrániť. Takže z pohľadu podnikov často toto je jedno to isté. Ale je dobré sa pozrieť na prekažky, ktoré v podstate sú vytvárané určitými črtami trhu a tam tu vidíte vľavo, a taktiež regulačné prekážky, ktoré sú dôsledkom politiky. Takže trhové prekážky, vrátanie e, trhových, vrátanie zlyhaní trhu a taktiež rozdielov napríklad v colných systémoch, e, v jazyku, toto je v Európe veľmi dôležité, a sila trhu môže byť trochu problematická. A ďalej tu regulácia. Regulácia sa snaží riešiť prekážky. Toto je v podstate väčšinou motivácia regulácie. A je to trochu také dvojznačné. Niekedy sa tým vyjadrujú e, rozdiely v e, preferenciách medzi jednotlivými členskými štátmi, ale niekedy to predstavuje nepotrebné e, náklady a toto tu v podstate trh zlyháva. A jeden z dôvodov, prečo dochádza k takémuto zlyhaniu, je, že nie sú tam dostatočne stanovené priority, nebol dostatočne ohodnotený dopad a taktiež tam je dostatočne zohodnotená synergia s inými e, politickými oblastiami. Takže toto sa snažíme prekonať. Tu len, aby sme si vizualizovali tú dvojznačnosť regulácie aj dopadov. Nemôžete, môžete sa snažiť e, zredukovať e, trhové prekážky, ale zároveň to môže predstavať dotočné administratívne náklady pre podniky. Takže nesmiete sa na to pozerať izolovane. izolovane. Vždy je treba si uvedomiť, čo jednotlivé politické kroky spôsobia na trhu, pretože podniky, e, podnikom ide o to, aby mohli ľahšie obchodovať. No a keď hovoríme o podnikoch, tak toto sú to v podstate dopad na celé hospodárstvo. Týka sa toho podnikov, ale aj občanov ako daňových poplatníkov. Takže inteligentná regulácia. Čo to znamená v tomto kontexte? Chceme, aby regulácia vychádzala z pomeru prínosu a nákladov. Chceme, aby ten prínos bol väčší než tie náklady a chceme sa zacielene e, sústreďovať na e, oblasti, kde to môže priniesť e, výsledky. Takže takto by sme mali postúpať pri regulácii. Tam ďalej sme si vizualizovali ten graf, sú tam priority, ktoré objektívne merajú prínos, čistý prínos regulácie taktiež by sa tie opatrenia nemali prekrývať, ale možno sa dejú aj nejaké, alebo sa robia nejaké kroky, ktoré nie sú v s prioritami. Toto je prístup z dola nahor. Keď sa pozriete na e, náklady, e, toto je skupina vysokej úrovni pre administratívne bremená. E, snažili sa merať, čo stojí vlastne regulácia v rôznych oblastiach. To, čo tu vidíme, je, že rozdiel medzi sektormi sú veľké, sú pomerne vysoké oblasti vo veľmi regulovaných oblastiach, ako je polnospodárstvo, farmácia, finančná oblasť a to nám ale neumožňuje rozlíšiť medzi tými bremenami, ktoré sú nevyhnutné a medzi tými, ktoré sa uplatňujú preto, aby sa odstránili bariéry a medzi neopodstatnenými bremenami. Druhý stĺpec právo hovorí o potenciáli na zníženie E, toto je vlastne dosiahnuté zníženie, ale je to vlastne zníženie, ktoré by sa dosiahlo, keby e, sa všetko uplatnilo v danej oblasti. Sú rôzne spôsoby, ako sa dívať na náklady a bariéry. E, tu je 10 najzaťažujúcejších um, úprav pre malé a stredné podniky. A tých 10 najzaťažujúcejších regulácií nemusí byť e, práve tých, e, tie najdrahšie. Tu môžeme povedať, že malé a stredné podniky majú rôzne problémy. A niektoré z tých veľmi regulovaných oblastí tu možno ani nie sú dobre zastúpené, ale sú tu nevyhnutné e, podstatné bremena a potom e, sú tu e, bremena, v ktorých možno obmedziť náklady. A toto je veľmi dôležitý analytický krok, ktorý treba ešte urobiť. Čo vieme teda o nákladoch? Vieme, že náklady by mohli byť nižšie a vieme z medzinárodných porovnaní, že možno nájsť aj najlepšie praktiky v európskych krajinách. Niektoré členské krajiny dosajú naozaj veľmi dobré výsledky. Je to tzv. podnikateľský index. A je tu ešte veľký priestor na zefektívnenie administratívnych procesov Zatiaľ však nebola zodpovedaná otázka, ako možno znížiť bremena do akej miery. Ďalší spôsob, ako skúmať náklady, ktoré predstavujú bariéry, sú náklady na neeurópsky prístup Tu opäť um, môžeme na veľmi vysokej úrovni uh, zostaviť priority na digitálnom jednotnom trhu. Um, minule sa hovorilo o 15 miliardách eur uh, ročne, uh, čo sú prínosy regulácie a verejného obstarávania. Toto číslo je naozaj veľmi vysoké a dá sa pozrieť aj na rôzne iné účinky na jednotný trh a vyčísliť ich. A ďalší slajd. Potom zistíme, že prebieha veľa aktivít. Toto nie je nové. Prioritné oblasti sú oblasti, o ktorých ľudia vedia a Európska e, komisia koná vo všetkých prioritných oblastiach. Ale tie výsledky nie sú vždy úplne jasné. Nie je tu jasný harmonogram pre posúdenie vplyvov na jednotný trh. A tu vidíte, že je tu veľký rozdiel je tu zobrazená dĺžka legislatívneho procesu. Vieme, že to trvá veľmi dlho, kým dojde k prvému čítanie úpravy a takisto je tam aj dlhý proces potom. Trvá dlho, kým regulácia začne ovplyvňovať e, činnosti na trhu. Takže tá celková doba je naozaj e, veľmi dlhá a priemerná doba je 3,6 roka. A tu sa ešte neberie do úvahy skutočnosť, že mnohé aktivity nie sú také konkrétne ako legislatívne návrhy. Príkladom je stratégia pre digitálny jednotný trh. Keď si zoberieme náklady na neeurópsky prístup, len ten čas, ktorý prešiel od uverejnenia správy až doteraz, tak e, musíme povedať, že to prinieslo náklady 277 miliard eur len tohto roku. Keď sa pozrieme na časový harmonogram, ktorý je k dispozícii cestovná mapa od vytvorenia digitálneho e, jednotného trhu, od vytvorenia stratégie až po vytvorenie správy, tak sa dívame na náklady na oddelenie aktivít e, vo výške 100 biliónov eur budúci rok. A táto stratégia nie je až taká nová. Súvisí s digitálnou agentou pre Európu, e, ktorá sa objavila už v roku 2010. To znamená, že medzi tým už prebehlo mnoho procesov a stojí na veľa času. Potom ďalším príkladom je colná reforma. Tam je administratívne bremeno 87 miliard. Proces je dlhý. Máme tu colný kódex, potom jednotný colný kódex, ktorý sa bude implementovať budúci rok, ale IT infraštruktúra podniku je odložená na 2020, e, na rok 2020. Keby sa implementovala e, časť stratégie, ktorá sa týka IT v roku 2017, tak to by znamenalo, že tie plány, ktoré plány, ktoré existujú už dnes, priniesli sa sebou náklady vo výške 260 miliard eur. E, potom je tu reforma DPH, to je podobný príbeh. E, je to aktivita, ktorá prebieha už celé roky a tie čísla sa iba zvyšujú. Zdá sa, že ten harmonogram sa posúva stále ďalej a ďalej. štúdie, ktoré boli uverejnené, navrhujú isté dátumy a tie sa potom oddialia. Tu sa dívame na širokú škálu eh, politických oblastí, ktoré súvisia s jednotným trhom. Áno, vidíme, že aktivity sa uskutočňujú a sú tu isté prínosy, ale v niektorých eh, prípadoch eh, nachádzame aj medzery v programoch a oneskorenia. A vzhľadom na vysoké náklady pre neeurópsku agendu to iba pridáva ďalšie a ďalšie náklady. Nebudem o tom hovoriť podrobne. Môžeme teda povedať, že je tu naozaj dlhá cesta, je tu pomalá transpozícia, úrovne presadzovania sa často nemonitorujú a keď aj prejde všetká legislatíva, vznikajú tu ďalšie problémy pretože sú rozdiely pri presadzovaní a tie môžu byť rovnako škodlivé ako bariéry. Ešte jeden príklad. Ehm, na toto sme sa pozreli dosť podrobne. Ak sa pozrieme na strategické dokumenty, ktoré boli uverejnené, je tam aj harmonogram a pokiaľ ide o ovplyvnenie e-obchodu, e-, e-obchod bol vyčíslený na 200 miliard ročne. A áno, sú tam legislatívne návrhy, sú tam legislatívne aktivity, ale je tam aj vágná terminológia, ktorá sa znova a znova objavuje e, tieto dokumentácia, dokumentácie, ako sú akčné plány, a tak ďalej. A e, neviem, ako dlho bude trvať, kým sa to všetko presadí na jednotnom trhu. Ak to e, zoberieme vážne, tak e, dostaneme naozaj veľmi vysoké náklady oneskorenia, spôsobené oneskorením. Z toho vyvodzujeme, že kvantifikované posúdenia účinkov sú veľmi dôležité, mali by dostať prioritu, ale mali by ich sprevádzať aj transparentné a realistické časové harmonogramy. Treba zistiť, aké e, sú skutočné náklady oddialenia plnenia stratégie. E, je veľmi ťažké, ale vyčísiť všetky tieto náklady, pretože treba poznať e, všetky návrhy zákonov, e, všetky správy a tak ďalej. A treba robiť aj ex post hodnotenie, aby sa skontrolovalo, či sa kroky robia v správnych oblastiach, či priority sú také, ako majú byť mohol by som sa vrátiť ku grafu, ktorý som vám ukázal. Môže tu byť e, istá medzera, môže tu byť aj zlé rozdelenie nákladov a náklady na oneskorenie opatrení sú naozaj veľmi vysoké. A treba to mať na pamäti. A malo by to byť súčasťou tvorby politiky v tejto oblasti ďalšie znižovanie nákladov a bariér. Musíme sa zamerať na prioritné oblasti. E, tam sa najlepšie využije časť a úsilie tvorcov politik, ale takisto musíme lepšie pochopiť, na čo by sa mali zameriavať aktivity. Bariéry trhu existujú, ale treba ich pochopiť, aby sme ich mohli efektívne odstrániť aj vzhľadom na konkurenciu e, na novom digitálnom trhu. Bariéry e, sú často priamočerejším cieľom e, jednotlivých politík A sú tu konkrétne aktivity, ktoré sa navrhujú v oblasti služieb verejného obstarávania malých a stredných podnikov, úverov a tak ďalej. Ďalší prvok, ktorý je naozaj dôležitý a ktorý sa znova a znova objavuje v prioritných oblastiach, je úloha informačných a komunikačných technológií. A to znamená budovanie sieti, ale aj analýza úloha informačných a komunikačných technológií je dvojaká. Um, majú poskytnúť uh, vyššiu efektívnosť, uh, pretože poskytujú informácie o oblastiach, uh, ktoré sú prioritnejšie, ale pomáhajú aj znižovať náklady a tým robiť administratívu efektívnejšou. Potom tu máme rôzne nástroje e-government. Treba lepšie využiť nástroje, ktoré sú k dispozícii. A e, treba poskytovať e, trvalú spätnú väzbu. Regulácia e, pracuje na existujúcich bariérach, ale skúma aj nové bariéry, ktoré sa môžu objaviť. Máme tu niekoľko odporúčaní analýzu súčasnej situácie a máme tu aj rôzne platformy, Enterprise Europe a tak ďalej. E, ako by tu chýbala integrácia a analytické výsledky a výstupy z týchto údajov. Požiadali nás, aby sme sa pozreli na úlohu konzultačného procesu v rámci európskeho cyklu a zistili sme, že e, konkrétne návrhy e, boli, aby sa konzultácie konali čo najrychlejšie a aby sa analyzovali a riešili akékoľvek spory, ktoré sa objavia počas konzultácií. To nie je naozaj veľmi viditeľné a bolo by to transparentnejšie a efektívnejšie, keby tu bola povinnosť e, robiť zmeny legislatívnych návrhov e, tak, aby boli vystopovateľné e, vo verejných záznamoch a vo verejne dostupných záznamoch. E, na ďalšom slade máme ešte niekoľko praktických vecí súvisiacich s konzultáciami. Domnievame sa, že sa veľa dá zlepšiť pri ich realizácii a možno aj občania majú dôležité nové informácie, e, ktoré sa týkajú tohto e, veci, ktoré sa upravujú v rámci legislatívneho procesu. E, zistili sme, že inf- analýza informácií, ktoré sa vyzbierali, je dôležitá. Spomínali sa už aj pokročilé analytické metódy. Toto sa týka nákladov politického cyklu alebo cyklu tvorby politik. E, pozreli sme sa na niekoľko príkladov, napríklad Estonsko, pozreli sme sa na Koreu. A to je iba jeden príklad. Samozrejme sú ďalšie krajiny, e, ktoré majú e-government v Európe už pomerne e, vysokom štádiu. A toto iba ukazuje, ako sa dajú šikovne odstrániť administratívne bremena, aký to má účinok na podniky. Ďalšia komplikácia, ktorú tu nachádzame, je, že iniciatívy na národnej úrovni e, môžu vytvárať e, nové bariéry. Ak vytvoríte infraštruktúru v jednej krajine, ktorá môže byť prínosná pre firmy v danej krajine. Môže to vytvoriť aj nové bariéry pre trhovú integráciu. A to znamená, že je veľmi dôležité koordinovať na celoeurópskej úrovni tieto snahy a je dôležité zabezpečiť interoperabilitu a európsku zodpovednosť. Takže celkovo odporúčame aby sa náklady na oneskorenie vnímali ako naozaj niečo mimoriadne dôležité. Nevenovala sa tomu dostatočná pozornosť, ktorú si táto otázka zaslúži, preto odporúčame, aby náklady na oneskorenie e, boli viditeľnejšie. Náklady na oneskorenie totižto znamenajú, že dané opatrenie, aktivity um, sa musia robiť čo najrýchlejšie. Nestačí urobiť opatrenia práve vtedy, keď vy sa rozhodnete urobiť opatrenia, ale treba ich urobiť čo najrýchlejšie. Náklady na oneskorenie treba vyčísliť uh, pomocou analýz, uh, treba si pripraviť realistický časový harmonogram a treba si stanoviť e, priority. To môže priniesť naozaj e, veľké, veľký užitok pre e, európsku ekonomiku. A druhé odporúčanie sa týka e-government a využívania informačných a komunikačných technológií. Myslíme si, že tu zohrajú dôležitú úlohu nástroje informačných a komunikačných technológií, ako aj e-governmentu. Máme tu E, cyklus e, tvorby politik, e, Treba strategicky zosúľadiť tvorbu týchto politík a treba spolupôsobiť aj s občanmi. Toto všetko pomôže znížiť náklady. Ako sme už videli, je tu naozaj veľký potenciál na zníženie nákladov a v niektorých prípadoch administratívne náklady, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľa, môžu byť nulové. Myslíme si, že ak sú ľudia radikálni a smelí, je to sľubné. E, vezmeme si e, napríklad príklad Estonska. Ak si študenti zažiadajú o úver, tak aplikácia e-governmentu im automaticky vyplní e, žiadosť a toto e, dosť e, pomáha. Tam tiež vidíme potenciál, keby sa daňové priznania takto vopred vyplnili, tak by to bolo veľmi výhodné pre občanov Európskej únie. Alebo keby sa colné priznania takisto vyplňali toto sú príklady, ako sa dá veľa dosiahnuť, pretože to sú veci, ktoré máme práve pred sebou a ktoré vlastne znížia to administratívne bremeno pre malé a stredné podniky. Dobre, e, ďakujem veľmi pekne. Máte nejaké otázky? Annalyn van Boises. Um, all, would... V prvom rade by som sa chcela poďakovať tým, ktorí pracovali na tejto štúdii, pretože podľa mňa je veľmi zaujímavá a zároveň veľmi konfrontačná e, pre nás. A teraz budem pokračovať po holandsky. Ik denk wat, wat we uh, hier gezien hebben. Áno. Myslím si, že to, čo sme tu videli a počuli, sú veci, o ktorých sme už hovorili viackrát. A to, že e, nielen e, sú legislatívne procesy dlhé, ale aj často drahé. A už sme často na to upozorňovali. 280 e, miliard eur ročne, tak to sú náklady na oneskorenie zavedenia e-commerce. E, to sú naozaj obrovské náklady Náš výbor sa zaoberá aj digitálnym vnútorným e, trhom. E, my vždy hovoríme o tom, e, že treba rýchlejšie pracovať na legislatívnym návrhu. 3-4 roky, kým sa presadí legislatívny návrh v súčasnom svete, ktorý sa tak rýchlo mení, tak to nie je v poriadku. To by mal byť pre nás poučením, aby sme konali rýchlejšie. A tu v parlamente si myslím, že sa tiež musíme z toho poučiť je to tak, že tie e, postupy a konanie v parlamente je e, o mnoho dlhšie, než je to potrebné. E, myslím si, že tie čísla, ktoré sme práve počuli, sú naozaj veľmi jednoznačné. Počuli sme aj o medziinštitucionálnej dohode, ktorú Rada, Komisia a Parlament včera uzavreli a ktorá sa týkala lepšej legislatívy Videla som prvý návrh, nie som celkom optimistická, že to sa uberá správnym smerom, ale to, čo som tu videla dnes, a ma uh, utvrdilo v tom, že naozaj potrebujeme mať konzultačný postup. A myslím si, že neboli veľmi inovatívni e, v tejto inšter, interinštitucionálnej dohode. E, boli by sme radi videli, keby tam boli aj elektronické konzultácie, ale tým e, sa dohoda nevenovala. Takže teraz už nie som až taká optimistická. Domnievam sa však, že sa musíme naozaj poučiť zo štúdie. a musíme e, konať ešte rýchlejšie, ale zase až tak rýchlo nekonáme. E, naozaj musíme rýchlo zaviesť e, účinné opatrenia, nemôžeme iba rozprávať a nekonať, musíme naozaj niečo konečne urobiť. A teraz niečo úplne konkrétne, mám dve konkrétne otázky. Prvá z nich sa týka lepšej legislatívy. Mám otázku na tých, ktorí pripravovali štúdiu. Keď má človek eh, explicitný cieľ, je to pozitívne. Keby sme povedali, že sa to má znížiť o 25%, tak to by nám pomohlo, ale zatiaľ sme tam nejaké konkrétne čísla nevideli. A potom, keď sa hovorí o DPH, eh, tak naozaj je niekedy ťažké v e-commerce Eh, keď vidíme, aké sú tam eh, sadzby DPH, ale myslím si, že teraz nepotrebujeme eh, harmonizáciu systémov členských štátoch, ale potrebujeme skôr koordináciu. A to je teraz otázku na tých, ktorí pripravovali štúdiu. Uh, keby sme mali jednotné kontaktné miesto e, alebo jednotné miesto pre e, priznania DPH, možno by to bolo riešením. Ďakujem veľmi pekne. E, dobre, Nikola Dante a potom ďalší. Ďakujem. Veľmi stručne dve poznámky. Poprvé, vždy keď sa predstavujú tieto štúdie, tak sa zvyšujú náklady Európy. Neviem, či je to uh, kvôli psychologickému vplyvu na nás zákonodarcov a potom ideme na trialóg. Zistíme, že nie sme jediní zákonodarcovia v Európe, tak by sme mali robiť štúdie aj našich členských štátov, aby aj vlády pochopili, že tie náklady nezávisia len od EÚ, ale aj od národných vlád a od rady. Téma ktorú spomenula aj predrečnička, je veľmi dôležitá. Ak nebudeme riešiť fiskálnu harmonizáciu, tak sa mi zdá prirodzené, keďže v Európe sú krajine, ktoré používajú trochu, eh, použijem trochu silný výraz v úvodzovkách, eh, fiskálny dumping, tak potom tu budú stále ťažkosti pretože tu budú prekážky pre jednotný trh a pre Európu. Nedopracujeme sa mm, k vzájomnej obchodnej výmene, pretože niektorí majú výhody e, takéhoto charakteru pred inými firmami. A chceme viacej Európy a viacej vnútorného trhu, ktorý bude kompletný, ťažko sa môžeme tváriť, že neexistujú fiškálne problémy. Ďakujem. Kosta, Kosta Saldemusa. Tak skal du have. tak for uh, et... Ďakujem pekne. Ďakujem za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Hoci Mm, tam je veľa vecí, ktoré vôbec nie sú nové a počujeme o nich už dlhé roky. Nejde tu o prezentáciu nejakého ľahkého a rýchleho riešenia, ktoré by sme mohli vyťahnuť len tak z vrecka aplikovať. A aj návrhy komisie, keď sa prednášajú, nie sú vždy dostatočne presné. To je východisko a potom eh, v ten, celá tá procedúra je strašne dlhá od toho momentu návrhu v komisii až po realizáciu je potrebné, aby sa tieto návrhy prednášali v reálnych a efektívnych e, deadlinoch. To je všetko pravda samozrejme, ale tiež je ťažké pochopiť, čo môžeme konkrétne ešte navyše urobiť. Áno, vždy sa môžeme viacej snažiť, ale Máme pol miliardu európskych občanov, máme 28 členských štátov, 700 europoslancov a malo by to existovať nejaká dohoda medzi e, zákonodarcami. Samozrejme, že musíme neustále vylepšovať našu prácu, ale je možné legislo, teda robiť legislatívu a vytvárať nové zákony v krátkom čase. A preto presnejšia otázka. Bola i stanovinka v tejto štúdii a síce ten údaj z Estonska. E, pokiaľ ide o e-governance, ak má Estonska Estónsko výborné normy, ktoré dobre fungujú v tejto krajine, tak to by mohlo byť problémom pre neestónskych operátorov či individuá či aktérov, ktorí by tam chceli pôsobiť. Tieto možnosti by boli pre tých mimoestonských eh, prekážkov. Ak keby mohli sme prijať riešenia. Nechcem tým povedať, že by sa členské štáty nemali inšpirovať dobrými príkladmi iných štátov. Ak chceme nájsť riešenia, tak musíme sa odvážiť byť aj priamejší. Dnes ráno sme hovorili o oneskorení v európskej legislatíve, ktoré sa pripisujú predovšetkým e, rade alebo ktoré vyplývajú z postupu rady. A rada má významnú úlohu v legislatívnom procese. Aj to je významný bod, e, tu treba zasiahnuť. Ako postupovať, aby ten postup v rade nespomaloval tak celú legislatívu? Nuž, práve ste prišli o veľmi významnú prezentáciu Komisie ohľadom porušovania pravidel na vnútornom trhu. Jedna z vecí, ktorá sa tam spomenula, bola tá, že je treba, aby legislatíva bola dobrá. Takže potom členovia rady môžu tú legislatívu implementovať a oni nehovorili, aby tá legislatíva bola rýchla, musí byť dobrá. Takže to bola veľmi dobrá prezentácia ohľadom toho, ako celý ten cyklus prebieha a že je treba zaručiť dobrú legislatívu. Teraz Ildiko Galpelc. Köszönöm, elnök asszony. Igen, egyetértek önnel, egy rendkívül bonyolult... Súhlasím plne s vami, toto je veľmi komplexná oblasť a my sme o týchto otázkach už hovorili veľmi dlho. Je dôležité robiť vždy správne kroky, ktoré budú prínosné pre všetkých a ktoré budú, ktorých budú mať ktoré uspokoja všetkých. Digitálna stratégia a stratégia vnútorného trhu by sa mali uberať správnym smerom a ja skutočne ocenujem túto analýzu. Rada by som poďakovala za túto kvalitnú prezentáciu a ocenila som, že tá prezentácia bola veľmi dobre zameraná, ale sú tu ešte ďalšie otázky ako napríklad to, čo spomenul pán Dante. Daňová harmonizácia, to by mohlo vyriešiť naše problémy a ťažkosti, ale ja si to až tak úplne nemyslím, pretože predbiehame udalosti, hovoríme jasné, dokončíme daňovú harmonizáciu. Nie, najprv by sme mali problémy vyriešiť a potom pokračovať. Myslím si, že príliš predbiehame sú prípady, kde treba pomôcť tým, ktorých to zasiahlo. A potrebujeme mať príslušné metódy. Musíme zistiť, ako sa dá pomôcť ľuďom, ako pomôcť e, napríklad vyplniť e, formuláre ohľadom e, navrátených daní. A sú ďalšie oblasti, kde by sme mohli dosiahnuť menšie úspechy. Potrebujeme to samozrejme realisticky načasovať, stanoviť si realistické lehoty a taktiež by sme mali postupovať sektor po sektore. Pozrieť sa na každý jednotlivý sektor, analyzovať typické problémy a potom robiť kroky kupredu. Taktiež sme si tu vypočuli v prezentácii, ako, ro, ako odstrániť e, sektorálne špecifické prekážky. No a je tu jedna téma, o ktorej by som chcela hovoriť a zdôrazniť, že sektorálny prístup je naozaj dôležitý. Napríklad farmaceutický priemysel. Tam je to veľmi zdrojovo nákladné, ale harmonizácia by bola ľahká, koncentrácia je tam veľmi silná a my by sme to mohli využiť v náš prospech. Sú tam prísne požiadavky na e, ciele v oblasti e, výskumu a vývoja. A taktiež majú chránené patenty, ale nemôžeme ich chrániť dostatočne dlho, aby sa im vrátili lebo než sem vrátia investície. A preto je dôležité mať dodatočné osvedčenie o patente, ktoré by v podstate predlžilo tú obdobie ochrany. Taktiež chcem povedať, že všetky kroky musia byť harmonizované a koordinované. Musíme sa uberať smerom Spoločným cieľom a mať jasné načasovanie, harmonogram a len tak sa nám podarí dosiahnuť úspech. A mali by sme sa vyhnúť tomu, že dojde k časovým sklzom. A to si myslím, že bude prínosné pre členské štáty. A zároveň nezabúdať ani na transparentnosť. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za vašu prezentáciu. Ja sa chcem k nej vyjadriť tiež. Samozrejme, je dobré mať pohľad zvonku a detailný pohľad zvonku, ale ako ekonomka, matematička mám trochu pochybnosti ohľadom základov vašich e, argumentov. Keď máte základ, náklad, ako, ako základ zoberiete náklady na e, situáciu bez Európy, tak e, tam dochádzate k závu, že je to v súlade, alebo tie kroky, ktoré sme urobili, sú v súlade s našimi cieľmi. Napríklad, tam dávate príklad DPH. My vieme zo skúsenosti aj z tohto roku, že ten jednotný prístup k DPH spôsobil, že veľa mikropodnikov úplne prestalo predávať v Európe. Takže to malo negatívny dopad na mnohé mikropodniky. Ďalší príklad. Myslím, že Anne Lane to hovorila. Najväčšia oblasť je najväčší potenciálny potenciál. To je podpora eh, elektronického obchodu. A my chceme zároveň podporiť aj dôveru spotrebiteľov. Ale včera komisia prišla s novým návrhom ohľadom hmatateľných eh, hmatateľného tovaru. Takže pokiaľ si kúpite ten istý televízor alebo telefón online v porovnaní s kamenným obchodom, okamžite eh, teda mám byť tam tie isté podmienky, ale, ale asociácia spotrebiteľa povedala, že to vedie k problému a taktiež to podkopáva dôveru. No a čo sa týka digitálneho jednotného trhu, tak my sme zatvorili telekomunikačný balík. To pomôže ľuďom, ktorí cestujú naprieč Európou a chcú sa dostať k obsahu cez svoj telefón. Ďalej tu máme smer, smer, palík o e, bezpečnosti informácií, to súvisí s kybernetickou bezpečnosťou. A to určite má určitú pridanú hodnotu, ale obávam sa, že nariadenie o ochrane údajov, ktoré budúci týždeň prichádza do platnosti, je kľúčové a mnohí sme um, Často sa to diskutovalo s otvorenými dverami, takže možno nepoznáme všetky detaily, ale myslím si, že to bude mať veľký dopad na podniky, malé, aj predovšetkým malé stredné, ktoré využívajú osobné údaje. Takže je treba zaručiť dobrú legislatívu, ale musíme skutočne prísť pridanou hodnotou a ne myslieť si, že keď niečo odsúhlasíme, tak okamžite to bude mať nejakú, nejaký prínos. Pretože často tam dochádza ešte k rôznym zmenám. No a to bolo pár príkladov, ale čo si myslím ešte, že je zaujímavé, je napríklad tá priesvitka o tom, ako v Estonsku šetria náklady. Pretože tam sa ukazuje, ako krajina výrazne ušetrila, podporila svoje hospodárstvo a môžu sa poveriť, e, pardon, podeliť o svoje overené metódy. A to je tiež súčasťou e, celého toho postupu. Chcete sa k tomu ešte vyjadriť? Ďakujem. Ďakujeme za prezentáciu. To boli skutočne dobré pripomienky. Je treba mať vždy náklady pre prípad, že by tam neexistovali európske ustanovenia. Ale nikdy neviete, ako to tam celé spolu súvisí. To je pravda. Naše výpočty sú len ilustratívne. My sme si prešli cez tieto jednotlivé oblasti, snažili sme sa mapovať kroky v oblasti digitálneho jednotného trhu. No a ten prístup chcem len povedať, že pokiaľ by všetky kroky v určitej politickej oblasti súviseli alebo mierili na zacelenie tej medzery, tak takto by to vyzeralo. Je treba zaručiť, že tie kroky budú v súlade s prioritami a to je ten problém. A tam je treba povedať, že tá jednoduchá, tá inteligentná regulácia, že ju musíme brať vážne. Každé to opatrenie by malo byť jasné, zrejmé, a mohol by z neho jasne vyplývať, aký prínos z neho prichádza a vlastne o čo tomu návrhu ide. Ďakujem, to bolo užitočné. Teraz pánu Dantemu na posledných 15 minút odozdám predsednícke žezlo. A neviem, či som niekoho neprehliadla ešte. Ešte jedna pripomienka. Ďakujem. Takže jeden z poslancov hovoril o Estonsku. On sa pýtal na Estonsko. A na tie dobré prípad, príklady z Estonska. Pani predsednička, ste tiež hovorili o Estonsku. Taktiež Tu niekto hovoril o tom, či členské štáty by mohli konať na vlastnú pesť, že to by vlastne mohlo priniesť eh, dodatočné prekážky pre iné členské štáty. Takže ja len stručne prejdem tie, tie šetrenia alebo tie ušetrenia, ktoré, ku ktorým došlo k Estonsku. Ďalej, čo sa týka interakcie medzi členskými štátmi. Takže jeden z príkladov v Estonsku to je elektronický obchodný register. Teraz estonské podniky môžu splniť podmienky registrácie online. A keď sa dostanú do tej fázy, že môžu byť registrované, tak to trvá celá asi 20 minút, to je veľmi rýchlo. Pred pár rokmi dostali, za, si vyslúžili zápis do Guinnessovej knihy rekordov, pretože teda toto bol najkračší čas, aký kde bol dosiahnutý. Zároveň tento registračný proces estonská vláda sprístupnila aj podnikom z iných členských štátov, takže je to teda umožnené, ten proces je taktiež rýchly. Sú tu rôzne bilaterálne dohody s ďalšími členskými štátmi, takže podniky sa môžu rýchlo registrovať. A to sú príklady, ako riešiť zhraničné aspekty. Nechcete, aby nastala situácia, kde nejaký členský štát alebo nejaký, nejaká skupina členských štátov má opatrení elektronickej vlády, ktoré fungujú u nich, ale potom prinašajú problémy inde. Ďakujem, prepašte, musím odísť, pretože stretávam s ministrom pre obchod z Estonska. Thank you. Posledný bod na programe. Ďakujem za informácie zo štúdie a posledný bod programu je otázka kolegu Korao vo veľmi významnom citlivom bode. Daj prvú dám slovo, aby vysvetlil, o čo ide, o akú písomnú otázku a potom dáme možnosť komisie, aby odpovedala. Ďakujem, pán predsedajúci. Menej ako 10 rokov v Taliansku politika nemá odvahu sa venovať koncesiám v mm, strategickom sektore, ako e, sú kúpele a potrebujeme investície a istotu v nich. Vieme veľmi dobre, že sa očakáva na rozsudok Európskeho súdneho dvora, ale my potrebujeme riešenia pre budúcnosť a udržateľný rozvoj tohto sektora. preto sa pýtame komisie, aké sú prístupy komisie v iných prípadoch, ako je Španielsko, Portugalska, pokiaľ ide o adekvátne obmedzené trvanie koncesí pretože tam majú dlhšie trvanie než 7 rokov v Taliansku. Článok 12 odsek 2 Bolkensteinovej smernice, pokiaľ ide o, smerni- o služby, by sa mala aplikovať. Uh, je tam odvolávka na e, uchovanie e, životného prostredia a dedičstva a teda akým spôsobom e, by sa mala táto aplikovať, ako brať do úvahy, či to rešpektujú koncesionári. Bolo to veľmi jasné a syntetické a poprosím komisiu, aby odpovedala. Neviem, kto je v sále za Európsku komisiu, aby mohol odpovedať. Nech sa páči. Thank you very much, Chairman. Ďakujem, pán predseda. Takže formálne sa chcem spravedliť, že sme doteraz neposkytli písomnú odpoveď. Poznáme pravidlá, rešpektujeme ich a dostanete čoskoro oficiálnu odpoveď. Takže v zásade hovoríme tu o mm, verejných priestoroch, o plážach v Taliansku, kde podniky dostávajú povolenie ich využívať na obchodné účely. Vedieme dialog s talianskými úradmi. Taktiež hodnotíme situáciu v iných členských štátoch než Taliansko. Nechcem tu predímať e, konečnú odpoveď komisie, ale je tu jeden zásadný problém. A síce, čo povie Európsky súdny dvor? Európsky súdny dvor bol požiadaný, aby sa vyjadril dvom otázkam. Poprvé, či článok 12 smernice o službách, či sa tento uplatňuje. A pokiaľ sa uplatňuje, tak automatické obnovenie povolenia je v zmysle tohto článku 12 smernice o službách e, pri, pri, e, prípustné. Takže tomuto sa vyjadrí súdny, dver, súdny dvor v Luxemburgu a je treba počkať na to rozhodnutie. C458, to je hlavné číslo toho rozhodnutia, takže 3. decembra sa konalo vypočutie, padlo tam mnoho otázok zo strany súdneho dvora a očakávame konečnú odpoveď e, na 3. E, februára. A táto téma už bola obsehnutá v ďalších písomných e, otázkach, takže sme sa k tomu čiastočne vyjadrovali. No a hlavným je v tejto súvislosti rozhodnutie Európskeho súdneho No a medzi tým vedieme dialog s talianskými úradmi a uvidíme, k akému riešeniu sa dopracujeme. Bene, grazie. Ďakujem. Chce niekto vystúpiť k tejto odpovedi? Ak nie, dám slovo pánovi Koráovi a ak dovolíte, ja na záver po vás niečo poviem. Nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda. Nemôžem byť spokojný s odpoveďou komisie, to je jasné. Je jasné, že musíme počkať na rozsudok súdneho dvora, ale tiež je pravda, že komisia tu má jasnú úlohu. Sú tu špecifické otázky, na ktoré by mala odpovedať. Je tu princíp, že práve parlament realizuje kontrolu aktivít komisie v predkladaní návrhov. A nie je to poprvýkrát v takejto situácii vo, a platí to pre kompetencie všetkých, nielen vo výbore IMCO. Mali by sme sa pozrieť na to, akým spôsobom komisia odpovedá na naše písomné otázky so všetkými ľudskými zdrojmi, ktoré má k dispozícii. Ja si myslím, že nie je priateľné, aby sa odpovedalo na naše otázky takýmto spôsobom. Ďakujem hovorí pán predseda. Aj ja sa pridávam k tej všeobecnej nespokojnosti. Ide o naozaj veľmi významnú tému e, v Taliansku. Európa má dobré dôvody, prečo sa obracať na Taliansko, ale to, že sú výnimky v aplikácii smernice a ide o 20, 30 alebo 40 a preto sme žiadali e, presnú odpoveď. V niektorých prípadoch majú výnimky až 75 rokov v tejto smernici a možno by bolo dobre začať s postupom porušenia e, e, s konaním o porušení zmluvy, pretože skutočne Taliansko v tejto situácii nemôže pokračovať. Je to veľmi zložitá téma aj z administratívneho hľadiska, manažerského. A záverom ešte k ďalšej téme. Musíme samozrejme vytvárať zákony, ale musíme zabrániť tomu, aby protekcionistické systémy e, spôsobili, že e, v krajinách niektorých majú taký systém, ktorý ochraňuje prácu u nich vo vnútri krajiny Ako som už e, spomenul, aj ten tender z MHD, ako v Taliansku, v mojom regióne, francúzska firma vyhrala tender a má koncesiu má povolenia 39 rokov a tam má možnosť 39 rokov e, teda prevádzkovať MHD v parížskej aglomerácii a takýmto spôsobom samozrejme má možnosť potom robiť aj tendera, vstupovať do tendera e, v inom členskom štáte. A preto potrebujeme pravidlá, ktoré budú samozrejme spravidl- spravodlivé, ale zároveň vyrovnané. Pán Korao, myslím si, že táto téma určite tu v tomto bude nekončí a budeme sa ešte ďalej venovať. Ak nie sú žiadne ďalšie žiadosti o slovo, myslím, že môžeme uzavrieť naše dnešné stretnutie. Budúci týždeň sme v Štrásburgu a ako výbor máme stretnutie 14. januára. Ďakujem všetkým a k, s ktorými sa neuvidím, želám veselé Vianoce.